Okay, colleagues, um... Vážení kolegovia, dobré ráno. Navrhujem, aby sme začali dnešné ranné rokovanie spoločnou rozprávou o oznámení Komisie Európskeho parlamentu Európskej rade a rade správa o pokroku pri vykonávaní Európskej migračnej agendy, to je jedna téma. Druhá je vytvorenie Európskej siete styčných dôstojníkov pre pristahovalectvo a druhá sa týka štatistiky spoločenstva migrácií a medzinárodnej ochrane. E, neviem, či tlmočníci chcú ešte povedať e, krátky oznam. Áno, tlmočníci chcú oznámiť, že dnes je 36. deň ich štrajku proti jednostranne uvaleným podmienkam a pracovným, proti ktorým namietajú a chcú iba oznámiť, že dnes nebudeme tlmočiť dlhšie ako je vymedzený čas stretnutia. Dobre, ďakujem pekne. Táto správa o pokroku o ktorej budeme diskutovať, sa bude zameriavať na externý rozmer migrácie, na situáciu na jednotlivých migračných trasách a zároveň na potrebu pri eh, získavaní ďalších finančných zdrojov pre jednotlivé európske aktivity, ale zároveň budeme mať aj aktualizáciu informácií o presídlovaní a takisto o správe alebo dohode medzi Európskou úniou a Tureckom, o ktorej sa už na úrovni tohoto výboru diskutovalo. Rovnako zdôrazňuje dôležitosť samozrejme aj reformovaného spoločného európskeho azylového systému a Um, potreby vybudovania komplexného spoločného prístupu k migrácii, ako už navrhovalo uh, Libe v správe Mecola Kenge uh, v roku 2016 o holistickom prístupe k migrácii. Jedna z tých iniciatív, ktoré sú predstavené komisiou v tejto správe, je posilnenie európskeho rozmera koordinácie s kľúčovými partnermi v tretích krajinách. Takže v tejto správe sa predpokladá aj revízia Európskej siete styčných dôstojníkov pre pristahovalectvo, ktorí sú umiestňovaní do neeurópskych krajín. Po druhé je to vlastne otázka lepších štatistík, ktoré potrebujeme a to je naozaj to, čo komisia respektíve Eurostat chce dosiahnuť aktuálnym návrhom, aby sme doplnili existujúce nariadenie štatistiky o migrácii a medzinárodnej ochrane. Tento návrh bol zahrnutý do oznámenia, komisie s názvom Plnenie Európskeho programu migrácií, ktoré predstavil komisár Avramopoulos na, na, na pôde výboru LIBE minulý rok. Takže dovolte mi pozvať najprv troch rečníkov, skôr ako otvoríme priestor pre otázku a diskusie. Najprv je to pani Marta Siga, neviem, či to správne čítam, riaditeľka pre stratégiu a všeobecné záležitosti v DG Home, ktorá nám predstaví hlavné body, ktoré sa týkajú napredovania v oblasti teda Európskej migračnej agendy, 10 minút a potom pani Simona Dovino, ktorá je um, úradníčkou pre neregulárnu migráciu a návratovú politiku v DG Home. 7 minút a potom na, na záver pán Adam Bronsky, ktorý je šéfom odboru Eurostatu. Opäť 7 minút. Takže nech sa páči prvá rečnička. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Dobré ráno, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ako ste už hovorili, komisia 16. mája schválila správu o napredovaní pri uplatňovaní Európskej migračnej agendy. Dnes som tu preto, aby som predstavila to napredovanie, ktoré sme dosiahli od predchádzajúcej správy komisie, ktorá bola schválená v marci. Je to tretie vydanie takéto konsolidovanej správy, ktorá um, berie na vedomie komplexný charakter aktivít, ktoré uh, robíme v rámci Európskej migračnej agendy a ktorá zároveň identifikuje kľúčové konkrétne aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre účinnosť európskej odozvy na migráciu. Správa ukazuje, že situácia na hlavných migračných trasách sa zastabilizovala v období, ktoré je predmetom skúmania. Na, vo východo-stredomorskej oblasti sme klesli z toho vrchola zhruba 10 tisíc príjazdov denne v oktobri 2015 na priemernú sumu 81 denne. A to potom, ako sme, ako sme uplatnili dohodu medzi Európskou úniou a Tureckom, podobne na stre- centrálnej stredomorskej trase, e, po spoločnej práci s Talianskom, Líbiou, Nigerom a ďalšími subsahárskymi krajinami príjazdy e, klesli o 81% v roku 2018 v porovnaní s identickým časom minulý rok. Čo sa týka západno, západostredomorskej trasy, tam sa prijazdy zvyšujú, ale oni sa zvyšujú z veľmi nízkeho štandardu a, a konáme a príjmame konkrétne kroky, aby sme zastabilizovali túto situáciu. Takže tie celkové objemy príjazdov na západo-stredomorskej trase sú 17 300, čo je 82% viac ako v rovnakom období v roku 2017. Myslím si, že takisto treba spomenúť aj to, a určite to dobre zachytáva aj naša správa, že čo sa týka e, trasy cez Západný Balkán, tak situácia zostáva stabilná, hoci pohyb narastá pozdĺž trasy cez Grécko, Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvátsko a ďalšie krajiny. Komisia pozorne monitoruje túto situáciu prostredníctvom pravidelných videokonferencií. Klesajúce počty príjazdov alebo znamenajú aj to, že menej e, ľudí prichádza o život na mori. A bránenie tragédiám na mori, ktoré ešte stále zažívame až príliš často, keď až 1412 ľudí zomrelo v roku 2000, e, 18 bude jedným z hlavných pilierov našej migračnej politiky. Správa takisto ukazuje aj napredovanie pri účinnej ochrane našich vonkajších hraníc. Zhruba 1222 eh, dôstojníkov z mm, pobrežnej a námornej stráže už pomáha členským štátom tak, aby sme účinnejšie chránili vonkajšie hranice, najmä v Taliansku, Grécku Bulharsku a Španielsku a vlastne tá, tie e, skupiny alebo jednotky rýchle reakcie sú pohotovosti pripravené reagovať kedykoľvek to bude treba, keď bude vyžiadaná podpora na vonkajších hraniciach. Ďalšie napredovanie sme dosiahli aj takisto, čo sa týka finančnej a operatívnej podpory pre členské štáty, ktoré čelia pomerne veľkým migračným tlakom, najmä tým, ktoré sú pozdĺž hlavných migračných trás v Grécku, Španielsku, Taliansku úroveň financovania e, z európskeho rozpočtu sa viac ako zdvojnásobila. 22 miliard v porovnaní s pôvodne plánovaným rozpočtom na úrovni 9,6 miliardy. Hotspoty dobre fungujú, aby sme zabezpečili, že všetci prichádzajúci migranti sú adekvátne registrovaní a odobraté sú im aj otlačky prstov a európske agentúry pre ochranu vonkajších hraníc, Frontex a Europol boli posilnené o ďalšie zdroje a všetky nasadili expertov aj priamo do terénu. Ich úsilie bude ďalej pokračovať v tom, že sa budú zameriavať na zlepšenie podmienok v hotspotoch a budeme aj zrýchlovať e, cestu cez dobrovoľné návraty. Správa naznačuje, akým spôsobom sme posilnili naše vzťahy s krajinami pôvodu a tranzitu. Využívame účinnú sadu nástrojov, aby sme prehlbili našu spoluprácu, aby sme bojovali proti neregulárnej migrácii, pomáhali autentickým utečencom a zároveň aby sme podporovali aj lokálny rozvoj a tu odkazujem predovšetkým na implementáciu eh, dohody medzi Európskou úniou a Tureckom, náš partnerský rámec, a takisto aj e, Trastový fond pre Afriku, teda Zvernecký fond pre Afriku, najmä pre Severnú Afriku a takisto aj e, našu prácu s krajinami Západného Balkánu. Tu by som chcela predovšetkým povedať, že medzi schválením tejto správy a dnešným dňom sme samozrejme mali aj ďalšie stretnutia, boli tu aj rozhodnutie na úrovni Európskej rady, ktoré boli prijaté a treba zároveň povedať, že medzičasom by jedna z takých tých matateľných okamžitých Ehm, jedno z tých výsledkov bola vlastne dohoda lídrov presunúť poď pol miliardy e, prostriedkov z Európskeho rozvojového fondu, z jeho rezervy do Európskeho zverejneckého fondu pre Afriku a komisia už e, pripravila konkrétne rozhodnutie, ktoré by to malo uviezť do praxe a bude to aj predstavené e, Výboru pre Európsky rozvojový fond v júli. Dovolte mi tiež využiť túto možnosť, aby som povedala, že komisia vždy, keď hovorí o zvereneckom fonde, vždy vyzývame členské štáty, aby prispievali potrebujeme ešte jeden ďalší, ďalšiu miliardu, pardon, pol miliardy na to, aby sme um, vlastne naplnili eh, potenciál zverejneckého fondu. Takisto hovoríme aj o tom, že sa príjmajú konkrétne rozhodnutia v oblasti priame finančnej podpory. Pevne veríme, že už čoskoro politické dohody medzi lídrami o financovaní druhej tranže nástroja pre podporu, Turec, e, pre podporu utečencov v Turecku budú sfinalizované. Pani predsedníčka, vy ste spomenuli vo vašom úvode e, aj otázku presídlovania a naozaj to je pomerne veľká časť správy, ktorá sa venuje aj opisu stavu momentálne presídlovanie znížilo bremeno e, z tých krajín v prvej línii a zároveň sme poskytli azyl 4000 ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním. Mali sme dva úspešné e, programy presidlovania, ktoré nám umožnili presiedliť zhruba 2000 najzraniteľnejších utečencov, aby našli, našli pristrešie v Európskej únii. Komisia minulý rok predstavila novú a schému pre presidlovanie pre 50 tisíc miest, ale v odozve na to členské štáty urobili najväčší kolektívny záväzok o presídlovaní, ktorý, komisia, ktorý, ktorý Európska únia k dnešnému dňu videla. Ehm, tým, týmito schémami sme vlastne Um, obrali o živobytie tie zločinecké skupiny, ktoré sa snažia zarábať na ľudskom nešťastí a hlavne sme dali autentickým migrantom alebo utečencom uh, právo slobodného prechodu. Schéma jasne preukazuje, že Európska únia nie je a nikdy nebude pevnosťou a je to spoločenstvo, ktoré príjma svoju zodpovednosť stať sa zodpovedným globálnym hráčom a poskytuje uh, ochranu tým, ktorí ju potrebujú. Presidlovanie musí, sa musí stať trvalým aspektom našej spoločnej azylovej politiky ale nedávne udalosti poukazujú na to, že tu nie je priestor pre nejaké mm, vajatanie. Ešte príliš veľa životov sa stráca na mori a kontinuálny monitoring hlavného vývoja a hlavných trendov ehm, predstavuje taký dobrý prehľad a porozumenie do situácie a predstavuje hlavný základ pre našu politiku. Reforma je ďalej kľúčová preto, aby sme zlepšovali náš reporting a aby sme zostali eh, obozretní voči novým eh, otvárajúcim sa cestám. Od polovice maja sa stalo veľa, najmä prebehla eh, prebehol Európsky summit so silným dôrazom na migráciu. Závere, závery zo summitu jasne potvrdzujú náš komplexný prístup k migrácii, ktorý kombinuje viac účinnej kontroly vonkajších hraníc zvýšené aktivity v našom susedstve a zároveň väčší dôraz na naše princípy a hodnoty. Lídry sa dohodli, že otvoria fondy, ktoré budú hm, riešiť eh, zdrojové alebo hlavné zdroje migrácie, o ktorých sme už hovorili skôr a podporili plán komisie predstaviť nový návrh, ktorý by mal eh, zvýšiť a ďalej posilniť európsku námornú a a hraničnú stráž, tak aby sme účinnejšie spolupracovali s agentúrou Frontex pri ochrane vonkajších hraníc. Zároveň e, sa dohodli, že dokonca reformy azylového systému čím skôr ako ten možné a budú hľadať systémy regionálnej spolupráce pre e, platformy, e, ktoré budú vytvárané v partnerstve s tretimi krajinami. Medzičasom sme naďalej pracovali na konkrétnych kľúčových aktivitách, ktoré boli identifikované v tejto májovej správe o napredovaní Jeden z takých dobrých príkladov je aj to, že sme sa snažili dosiahnuť dohodu o spolupráci s Európskou a, a s Európs- teda medzi Frontexom a krajinami západného, západného Balkánu. Dosiahli sme uzavretie ďalších dohôd o podpore a spolupráci medzi touto agentúrou a týmito krajinami. Napríklad príkladom je Albánsko. Rada má schváliť rozhodnutie o podpísaní tejto dohody tento týždeň. A takisto pre bývalú slovenskú republiku Macedónsko. Dohoda bola dosiahnutá v apríli a pre horu sa rokovania práve teraz otvorili. Takisto je tu nová fáza mimoriadného financovania, teda núdzových eh, finančných prostriedkov pre talianské orgány a ďalej prebieha ďalšie úsilie v rámci agentúry pre utečencov eh, OSN, teda UNHCR, a tak UNHCR ako aj členské štáty naďalej zvyšovali evakuáciu a presiedlovanie prostredníctvom núdzových e, nástrojov. Zhruba 8 tisíc e, ľudí bolo evakuovaných z Líbie a 1378 ľudí e, bolo presídlených potom ako tisíc potom ako sme spracovali viac ako 1900 žiadostí o presídlenie. Relokácie pokračujú, ďalšie osoby musia byť presídlenia z Talianska, takže celkový počet relokovaných ľudí bude na úrovni 36-4 tisíc ľudí. Ešte veľa sme dosiahli a ešte veľa nám, nás čaká spraviť, veľmi dobre to viete. Budeme naďalej pracovať medzi jednotlivými edíciami tejto správy o napredovaní a Európska rada prebehla len minulý týždeň, teda Rada Európskej únie zasadla len minulý, týždeň, prijala dôležité rozhodnutia a teraz budeme mať neformálnu dôležitú radu počas, prvo počas rakúskeho predsedníctva. Rada, tá práca pokračuje a spoliehame sa na vašu podporu, aby sme uzavreli tak veľa týchto dôležitých tém, ako je možné. Ďakujem vám. Teraz bude hovoriť pani Erdovino, taktiež máte 7 minút. Ďakujem, pani predsednička. Vážení poslanci, rada by som krátko predstavila nové charakteristika sú, prepracovania súčasnej, eh, súčasného nariadenia ohľadom siete styčných dôstojníkov. Stanovuje sa tam legislatívny rámec pre styčných dôstojníkov, ktorí sú rozmiestnení medzi členskými štátmi. A taktiež sa tam teda vytvára sieť týchto sičných dôstojníkov alebo ILO, ako ju označujeme. V roku 2016-2017 sme vykonali riadne vyhodnotenie situácie a súčasne existujúceho právneho rámca a toto nám umožnilo prvé vyhodnotenie v histórii účinnosti a dopadu tohto nariadenia Taktiež sme sa tým dopracovali k potrebným dôkazom, ktoré sme potrebovali na zmenu tohto nariadenia. Na základe tohto vyhodnotenia sme dospeli k dvom hlavným záverom. Po prvé, že asi 500 imigračných eh, styčných dôstojníkov, ktorí sú súčasne rozmiestnení v tretich krajinách zo strany členských štátov, sú naďalej hodnotní a prispievajú k budovaniu vzťahov s tretimi krajinami a taktiež e, pomáhajú uľaviť migračnému tlaku na EÚ. Ale po druhé aj to, že súčasne platná legislatíva nedostatočne využíva potenciál e, týchto e, dôstojníkov a príliš nepodporuje budovanie takejto siete a taktiež pri plnení spoločných cieľov. K rovnakým E, záverom dospela ILO a taktiež ich manažer. Intenzívnym spôsobom sme pracovali tieto otázke v Bruseli a taktiež prosím som 8 workshopov všade po svete, kde, tam, kde sú rozmiestnení títo styční dôstojníci. A dospeli sme k záveru, že treba optimalizovať kapacity, ktoré majú k dispozícii migrační styční dôstojníci, tak aby odzrkadlili meniace sa okolnosti. A taktiež je treba zobrať do úvahy nedávny trend, že Európska agentúra a komisia taktiež rozmestňujú týchto styčných dôstojníkov. Takže 16. mája Komisia schválila text, ktorý stanovuje, akým spôsobom môžeme dosiahnuť, že títo styční dôstojníci nám budú pomáhať sta- dosiahnuť stanovené ciele. Úlohy, ktoré má ILO, nie sú v podstate nové. Našim cieľom bolo vychádzať čo do najväčšej miery z súčasne platných právnych textov a preto je to prepracovanie a nie úplne nový návrh. A tieto úlohy odzrkadľujú naše spoločné očakávanie, čo sa týka lepšieho zvládania migračnej situácie, lepšia, konkrétnejšia, silnejšia spolupráca v boji proti nelegálnej imigrácii a súvisiacimi kriminálnymi aktivitami, ako napríklad pašovanie ľudských bytostí a prevádzanie migrantov. Pomoha, pomáhanie taktiež členským tretím krajinám v otázkach readmisie, a taktiež to súvisí aj s programom presídľovania v rámci legálnej migrácie. Taktiež dôležitým rysom je koordinácia práce ILO na mieste. Tuto komisia zobrala do úvahy spôsoby, akým členské štáty sú organizované na národnej úrovni. Preto navrhujeme vytvorenie riadiaceho výboru, ktorý by bol v kontakte s um, riadiacimi dôstojníkmi tejto siete. A ide o to, že tento orgán musí byť dynamický, ktorý bude schopný um, poskytnúť dlhodobé smerovanie pre uh, dôstojníkov na mieste a taktiež im bude môcť poskytnúť praktické inštrukcie, tak aby sme mali trochu eh, flexibilnejší spôsob eh, riadenia tejto siete. Tento riadiaci výbor by bol informovaný o nových trendoch, ako napríklad v súvislosti s migráciou. Taktiež by sme vypracovali eh, spoločné inštrukcie ohľadom rozmiestnených ILO v súvislosti napríklad s novými trasami migrantov. Títo dôstojníci boli v kontakte s miestnymi úradmi ohľadom špecifických otázok, ktoré sa týkajú spoločných e, európskych záujmov. Taktiež plánujeme využívať súčasne existujúce e, komunikačné kanály a to preto, aby sme nepreušili práce, ktoré už momentálne prebiehajú. Taktiež je dôležité, že tento návrh odstraňuje aspekty nariadenia, ktoré by považované za veľmi byrokratické, a neprinášali veľkú operatívnu eh, hodnotu, napríklad eh, dvojročné podávanie správ o eh, aktivitách. Ďalej, čo sa týka spracovania osobných údajov v kontexte práce v tretich krajinách, taktiež sú tam nové ustanovenia, je tam nové právne pokrytie pre údaje, ktoré budú spracovať títo dôstojníci a ktoré si budú vymieňať v rámci vykonávania svojich úloh, ako napríklad návraty, presídlovanie v súvislosti teraz s legálnou migráciou. V neposlednom rade komisia navrhuje vytvorenie fondov, ktoré by pomohli pri vytvorení tohto riadiaceho výboru, Tento fond by mohol byť využívaný na rôzne aktivity, ako napríklad zadávanie malých štúdií, analytické produkty, ale taktiež podpora regionálnych školení, workshopov, seminárov pre ILO samotných, ktorí by potom mohli mať dispozícii dostatočné e, vedomosti a zručnosti. Taktiež budeme na tomto spolupracovať v nadchádzajúcich mesiacoch s členmi výboru LIBE, pretože toto je dôležitá legislatíva, ktorú chceme čoskoro uzavrieť. Ďakujem. Posledným rečníkom je pán Vronský na 7 minút. Ďakujem, pani predsednička. My tu máme e, návrh nariadenia 862-2007 ohľadom medzinárodnej e, migrácie a ochrany. Tento návrh vám teraz predstavíme. Pani Sigan z DG Home pred pár minútami použila veľa štatistických údajov. Myslím si, že toto je dobrý príklad toho, ako údaje Eurostatu môžu poslúžiť ehm, vytváraniu legislatívnej európskej úrovni. Niektoré tieto údaje sú možno od Eurostatu, väčšina z nich pochádza z operatívnych eh, zdrojov údajov a to preto, že rámec Eurostatu v tomto zmysle nie je aktualizovaný a nemôže pokryť všetky nedostatky e, v politikách. Potrebujeme relevantnejšie a lepšie načasované štatistiky aj v tejto oblasti, tak kde by sme mohli podporovať Európsku agendu v oblasti migrácie. Prichádzajú tu taktiež e, radikálne zmeny, čo sa týka migrácie príslušníkov tretich krajín do EÚ. Je treba lepšiť, e, zlepšiť monitorovanie migračného fenoménu a taktiež vyhodnotenie európskych migračných politík. Štatistika v oblasti azylu a migrácie pokrýva údaje týkajúce sa azylu, autorizácií na e, pobyt, ktoré boli e, vydané príslušníkom tretich krajín. A taktiež sa to týka napríklad údajov ohľadom návratov. Zbieranie údajov vychádza zo súčasne platného nariadenia 862 z roku 2007. Okrem toho používame nariadenie komisie z roku 2010 číslo 2016 a taktiež sú to ďalšie právne akty, ktoré sú relevantné v tejto oblasti, napríklad smernica ohľadom modrých kart, e, smernica ohľadom e, sezónnych pracovníkov, ohľadom študentov a tak ďalej. Eurostat aktívne zbiera údaje e, na základe týchto smerníc. Avšak všetky štatistické potreby, o ktorých som hovoril, boli riešené tak, že sa zaviedlo dobrovoľné zbieranie údajov a tam je to samozrejme veľmi obmedzené. 20 až 28 členských štátov poskytuje tieto údaje a my v podstate nemôžeme z právneho pohľadu zaručiť, že ich budú dodávať. Správa o pokroku z roku 2018 ohľadom Európskej migračnej agendy jasne ukazuje, že je treba zlepšiť štatistické informácie ohľadom azylu a migrácie, vrátanie readmisie a návratov. Taktiež Európsky štatistický systém musí lepšie reagovať na nedávne zmeny v oblasti migrácie. A taktiež sme mali bývalé správy komisie ohľadom nariadenia 862, taktiež nariadenie z roku 2012 a pardon, tie správy boli z roku 2012-2015. Tam sa písalo, že štatistika vykazuje stále väčšie nedostatky. Takže aké sú e, ciele pozmenujúcich návrhov? Chceme zvýšiť lepš- zlepšiť načasovanosť a presnosť našej štatistiky, tak aby reagovala na urgentné politické potreby. Je treba zlepšiť účinnosť, e, kompletnosť, e, súčasne súčasného zbierania údajov tak, že bude po, v podstate povinné tieto údaje dodávať. Zatiaľ, čo nebudeme e, zaťažovať, alebo minimálne zaťažovať e, národné orgány, ktoré dodávajú tieto údaje. Táto zmena nariadenia pokrýva štatistiky v súvislosti s žiadateľmi, ktorí, ktorí žiadajú azyl poprvýkrát, taktiež tam ustanovenia v súvislosti s e, maloletými bez prievodu, taktiež sú tam detálnejšie údaje ohľadom presídlovania, detálnejšie informácie ohľadom štatistik v súvislosti s Dublinom, napríklad e, ohľadom opätovného e, preskúma, žiadosti opätovné preskúmanie, taktiež Detaľnejšie a častejšie štatistiky ohľadom e, povolení k pobytu a taktiež e, ohľadom návratov. Tieto štatistické potreby vychádzajú z dlhodobých konzultácií s účastnenými stranami. Súčasné radne z roku 2007 zaviedlo nový systém zbierania údajov od referenčného obdobia roku 2008 a od tej doby pozorujeme narastajúce nedostatky v tejto štatistickej oblasti. Boli sme v úzkom kontakte s národnými orgánmi každý rok na úrovni expertov. Taktiež sme boli e, v kontakte s DG Home a ďalšími e, zodpovednými oddeleniami komisie a taktiež napríklad e, agentúrou EASO a Frontexom, taktiež s národnými štatistickými inštitútmi, medzinárodnými organizáciami, ďalšími zúčastnenými stranami. Počet e, stretnutí, alebo pardon, stretnutia prebiehali po dobu viac než 10 rokov a všade sa potvrdzovala potreba e, odstrániť nedostatky v štatistických údajoch. Ďakujem. A teraz odozdám slovo kolegom. Chcela som ako prvý dať slovo Roberte Mecela, ale môže hovoriť neskôr. Dobre, takže ako prvá Birgit Cipel. Ako pre mohla hovoriť Katarína Keniči, lebo ona bude hovoriť v mene Cecil Kienge. Dobre, mám vás na zozname. Ale Steven za EKR tu nie je, takže Natalie Grisbeck. Ďakujem. Ja by som sa chcela stručne vyjadriť k tejto zaujímavej téme. Je to text, ktorý prichádza v pravej chvíli. Je to skvelá iniciatíva. A to, čo sa týka aj reality aj e, operatívnych e, aspektov systémov, ako už bolo povedané, pokiaľ sa do textu zaradí aj posilnenie oblasti, v ktorých sa to uplatňuje. Toto je kľúčové, aby sa riešila táto problematika. Práca styčných e, imigračných úradníkov je to práca, ktorá možno nemá ešte dostatočne európske zameranie. Je to zatiaľ príliš na národnej úrovni. Táto organizácia možno je príliš prepojená s členskými štátmi. Asi preto tá situácia vyzerá takto. No a práca na texte so Cecil a ďalšími tými spravodajcami vyzerala tak, že sme sa tomu snažili dodať európsky rozmer, čo sa týka riadenia aj cieľov. A uvidíme, ako budeme ďalej postupovať s tenými spravodajcami a ako zaceliť tieto nedostatky, ktoré nadalej vykazuje táto sieť, tak aby bola e, solidná, aby dobre fungovala. No a ešte na záver chcem povedať, že si myslím, že je veľmi dôležité, aby fungoval tento systém, čo sa týka prepojenia jednotlivých agentúr. Včera sme tu mali pani De Bole z Europolu, a ktorá vo svojom vystúpení už o tejto otázke hovorila. Aby EASO, Europol a členské štáty mohli logicky spolupracovať. Toto je jeden z cieľov, o ktoré nám ide v rámci tejto iniciatívy a toto by nám umožnilo aj lepšiu efektivitu. Toto je všetko a budeme pracovať ďalej s tými spravodajcami. Ďakujeme Cornelia Ernst a potom Judica Argentíny. Ďakujem. Takže budem hovoriť o najprv koordinátori, potom tieňoví spravodajcovia, potom všetci ďalší, čo sa prihlásili. Si na mojom zozname. Áno, z technického pohľadu to nevadí, ale Zelení sú teraz o trošičku väčší než GUE, takže technicky v podstate by som mala hovoriť prvá. Dobre. Takže, pani predsednička, chcel by som hovoriť o Európskej migračnej agende. Včera sme tu mali ministra spravodlivosti a ministra vnútra z Rakúska, ktorí nám vysvetlili svoj program na nadchádzajúcich 6 mesiacov, taktiež v oblasti azylu a migrácie. Som naďalej trochu zmetená a rada by som počula od Európskej komisie, ako oni vidia nadchádzajúcich 6 mesiacov, alebo ako to vidia, že to bude do európskych volieb v súvislosti s rôznymi spismi, ktoré momentálne nikam nesmerujú. My sme sa dohodli s komisiou napríklad na otázke presídlovania ohľadom smernice o rôznych postupoch. Takže Pred dvomi týždňami bol summit, tam sa hovorilo o tom, že sa rada zhodla ohľadom Dublinu. A my vieme, že je to o tom, aby sa dohodla rada a parlament v podstate neviditeľný. Takže aj včera rakúske predsedníctvo, keď sme sa ich opýtali na tie vyloďovacie platformy mimo Európskej únie, tak povedali, no dobre, závery hovoria, že by sme mali to mali preskúmať. A ako určite chápete, ja tu, nechcem popoháňať, aby sa to preskúmanie ukončilo rýchlo, ale možno mi to trochu lepšie vysvetliť, aké nové iniciatívy tam budú, kam to smeruje s európskym azylovým systémom. Pán Zelstra tu nie je. Pani Kienge tu nie je, pani Kiniči bude hovoriť v jej mene. Si. Ďakujem pekne. E, vystupujem práve v mene e, kolegyne Kienge, ktorá sa momentálne nachádza v Mali. Je tam na pozorovateľskej misii volieb z Európskej únie, takže v prvom rade sa ospravedlňuje samozrejme koleko aj e, predsedníctvu za svoju absenciu. Poprosila ma, aby som vystúpila v jej mene, takže kolegyňa chce poďakovať komisii za predstavenie svojich návrhov na úpravu nariadenia, ktoré sa týka vytvorenie sieti styčných dôstojníkov, ktoré majú mať na starosti migráciu v nečlenských štátoch EÚ. Už v roku 2015 vo svojom návrhu pre Európske migračnú agendu komisia uznala potrebu toho, že je nevyhnutné aktivovať všetky politiky a všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii v rámci vytvorenia optimálnej kombinácie vnútornej a vonkajšej politiky. V tomto smere je nevyhnutné zapojiť všetkých aktérov na strane členských štátov a európskych inštitúcií a tretich krajín, tak aby dokázali fungovať koordinovaným spôsobom aby sme dokázali využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii pre realizovanie vytýčených priorit vrátanie tretich krajín, a to v rámci lepšieho riadenia migračného fenoménu pri plnom rešpekte voči ľudským právam a voči základným slobodám. Um, oficiálne ehm, vystúpenia častokrát zodpovedajú aj práve tomuto cieľu. A práve aj tento výbor vo svojom návrhu počerkoval, aký obrovský potenciál tu máme a ešte nie je naplno využitý pri nasadení všetkých nástrojov. Sú tu e, jasné nedostatky pri výmene informácií, e, pri využívaní všetkých európskych politík a takisto aj v oblasti zdieľania informácií, ktoré máme. Spravodajkyňa, pani poslankyňa Kienge, e, trvá na tom, že ďalších 500 dislokovaných koordinátorov a vytvára obrovský potenciál pre účinnejšie zvládanie a spravovanie migračného fenoménu. Poslankyňa Kienge ďalej e, zdieľa mnohé tie návrhy, ktoré komisia obsiahla vo svojom návrhu a chce predstaviť niektoré úpravy a zmeny, ktoré by boli zamerané na homogénejšie riadenie a úpravu migračných tokov, výmenu informácií a zabezpečenie toho, že základné práva najmä tých najzraniteľnejších osôb a princíp nenavrácania a, a nediskriminácie sa budú uplatňovať v rámci celého procesu. A toľko teda k vystúpeniu pani Kinge. Chcem všetkým poďakovať za pozornosť aj v mene svojej kolegyne. Ďakujeme teraz pani Wikström. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som taktiež poďakovala komisii za informácie, ktoré nám poskytli dnes ráno a taktiež kolegom za to, že mi dôverovali a urobili ma spravodajkyňou za tento spis ohľadom štatistik o migrácii. Teším sa na spoluprácu so všetkými, ako vždy. A myslím, že sa zhodneme na tom, že štatistiky o migrácii že to nie je až taká sexy téma ako ten ďalší spis, ktorým sa momentálne zaoberám, Dublinské nariadenie, alebo akýkoľvek iný spis v tejto oblasti. Ale je to veľmi dôležitý spis, pretože potrebujeme viac než kedykoľvek predtým mať prístup, ktorý by vychádzal z dôkazov v oblasti azylu a migrácie. No a preto potrebujeme jednoducho dobré štatistiky, ktoré budú pokrývať všetky relevantné oblasti. A pani predsednička, ja verím a dúfam, že aj ostatní si to myslia, že politika by mala vychádzať z vedeckých dôkazov a z dôkazov vo všeobecnosti. A ja som veľmi pragmatická v súvislosti s týmto spisom a nezávisle od rôznych stanovísk ohľadom migrácie v Európe by každému malo ísť o to, aby sme mali dispozícii dobré, zodpovedné, spolahlivé štatistiky, ktoré nám pomôžu prekonať výzvy, ktorým momentálne čelíme. A ja momentálne analizujem návrh komisie a spoločne s tenými spravodajcami, to budem musieť si riadne prečítať a nebudem ešte hovoriť o návrhu správy, ale čo sa týka nášho predbežného výskumu, tak to vyzerá, že členské štáty zbierajú oveľa viacej e, štatistik než potom pošlu Eurostatu. Niektoré členské štáty rady zdieľajú štatistiky s mimovládkami a publikuje v národných e, správach. A mnohé tieto štatistiky nie sú pritom až také citlivé. Myslím si, že zvýšená desegregácia a taktiež dodatočné kritéria by pomohli, tak aby sme mali lepšie overiteľné, overené, spolahlivejšie štatistiky v Európe, bez toho, že by to predstavovalo prílišnú administratívnu záťaž pre členské štáty. A môjim úmyslom je vám Eh, ešte pred 10. Eh, septembrom predstaviť, pardon, 10. septembra predstaviť túto správu, aby sme to mohli diskutovať na konci septembra vo výbore. A mám také ambície, že hlasovanie vo výbore by bolo 20. novembra a mandát pre trialóg by sa mohol schváliť na mini plenárke v posledných eh, dňoch mesiaca novembra. Je to trochu mm, tesne načasované, ale myslím si, že by nám to dalo ešte čas pre trialog v rámci nášho mandátu pred voľbami. No a rada je ochotná pracovať na tomto spise, to je dobré. A ja som istá, že nám sa to určite podarí dokončiť. Ďakujem. Uh, Ďakujem, kolegyne a kolegovia. Troška meškáme s časom. Sú tu ešte štyria prihlásení do diskusie. Pán Lusky, pani Verše, pani Miranda a pán López Aguilar. Každému z vás dám minútu a pol, presne. Ale potom ešte dáme priestor komisii, aby mohla reagovať na otázky. A potom pristúpime k hlasovaniu. Pán Volský, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, budem hovoriť veľmi rýchlo. V prvom rade chcem poďakovať eh, spravodajcom aj komisii a pokiaľ je postavenie, teda, chcem spomenúť ešte postavenie Mussolini a európsky lídry konečne položili na papier to, čo sa týka európskej migračnej politiky a je to v podstate kombinácia interného a externého prístupu, vychádzajúc z racionálnych pravidiel ohľadne migrácie a azylu Ber do úvahy aj krajiny tranzitu a krajiny pôvodu. Presadzovanie európskej jej siete v tomto zmysle má poskytnúť rámec, ktorý povedie ku konštruktívnemu dialogu s danými krajinami a je to podmienka preto, aby sa e, mohlo zabrániť nezákonnej migrácii a prevádzačstvu. E, pokiaľ ide o štatistiku, potrebujeme ozaj dôveryhodné štatistické údaje a mám otázku na komisiu. E, Rád by som sa spýtal na situáciu vo Švedsku. Vychádzajúc z vašej správy, čo sa teraz deje v Malmö a čo tam robia tie gangy a potrebujeme ešte proste aj o tomto bližšie informácie. Ďakujem. Pani Verže má slovo. Áno, ďakujem pani predsedajúca. A musím povedať, že som troška prekvapená tým, ako to prebieha dnes ráno. Mm, tieňoví spravodajcovia majú dva tieň texty, ale myslím si, že práve by malo byť zaujímavé, teda vhodné, aby som sa vydrejal v mene Cornelie Ernst. Ale táto hodina prešla a chceme hovoriť o migrácii a zrazu máme dva nové texty z komisie. Myslím, že toto nie je ten správny spôsob, ako by sme mali v tomto parlamente pracovať. Hm. Takže preto nakoniec nám zostáva dosť málo času. Ale hovoríme tu o agende migrácia. Vráťme sa do roku 2015, kedy prvýkrát vznikla táto agenda o migrácii. Čiže išlo o štyri osy, ktoré sú navzájom vyvážené. Ale kde sme teraz? Hovoríme o európskej migračnej agende, ale na čo sa tu presne zameriavame, je nezákonná migrácia a v podstate nefunguje to. A dokonca nie je to v súlade ani s tým, čo sme si vytýčili v rámci tohto parlamentu. Hovorí sa o tom, že chceme holistický prístup k migrácii a zabezpečiť interný a externý prístup, mať pod kontrolou príslušné migračné trasy. A zatiaľ sa hovorí len o tých nezákonných. Takže mali by sme si v tomto urobiť poriadok. Chcem odsúdiť skutočnosť, že tá posledná rada opäť odňala prostriedky, teda finančné peniaze, prostriedky Európskemu rozvojovému fondu ja budem veľmi rada práve na tejto téme spolupracovať aj so Cecíliou Wikström. A, a zda sa dopracujeme k tomu, že odhalíme niektoré lži, ktoré e, vlastne existujú. Ďakujem. Výborne. Môžeme tu sedieť do večera, keď chcete. Pre mňa, za mňa. Ale poprosím aj ostatných kolegov, ktorí prichádzajú, aby preukázali troška úcty voči tým, ktorí práve hovoria. A potom budeme e, voliť. Pani Miranda. Ďakujem za slovo, pani predsednička. E, hovorí sa tu o informácia z minulého týždňa. A šta, ide o štatistiky aj o um, mŕtvych, o osobách, ktoré prišli o život. Fakt je, že prestoj Európy e, z hľadiska migračnej politiky by sa mal zohľadniť aj z hľadiska postoje jednotlivých členských štátov. Napríklad e, Taliansko, Malta neboli ochotní prijať e, tieto plavidlá a umožniť vylodenie. A tam napríklad aj loď, ktorá sa plavala pod španielskou vlajkou. Taliansko ani Malta nebolo, neboli ochotné prijať e, túto loď. Áno, slova sú veľmi krásne, ktoré doznievajú. Hovorí sa o dokumentoch, o legislatíve, to je pekné, ale ako si o tých mŕtvych sa nehovorí. Preto by sme práve mali poukázať e, na to, že nám chýbajú kontakty, chýbajú odpovede zo strany komisie ako je možné, že európske lode nemôžu pristať v európskych prístavoch, niektorých teda. Čiže mali by sme sa na to zamerať ako europoslanci a ako európske inštitúcie. Slovo má pán López Aguilar ako posledný ročník. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Komisia Európska agenda o migrácii, len 4 body chcem povedať. Hovoríme už o týchto veciach veľmi podrobne a trvá to aspoň 4 roky. No, pokiaľ je o mandát tohto parlamentu, tak určite na poslednej plenárke by som chcel povedať, sa jednoducho navrhlo, že sa budú e, proste vyjadrovať názor k tým štyrom bodom. Štrásburg na poslednej plenárke to odoznelo. Teda, miesta alebo prístavy vylodenia. Ako to bude fungovať, aby sa tam rešpektovali ľudské práva a aj humanitárne právo týka sa to aj severoafrických krajín, bez toho, že by boli dojednané bilaterálne dohody. Po druhé, smernica o e, umožňovaní, o sprístupňovaní, Facilitation Directive, to má proste umožniť e, humanitárnu pomoc a na širom mori zachraňovať utečencov. Ďalší bod väčšina Európskeho parlamentu už dlhodobo žiada o určité právne cesty. Pretože zatiaľ, keď tieto nie sú ako legálne cesty, legálne trasy, tak hovoríme len o ilegálnych. A po štvrté, solidarita, a tak ako teraz funguje, nefunguje teda poriadne. A práve keď sa odvolávame na článok 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Solidarita je záväzná pre všetky členské štáty a nie len pre tie, ktoré sú ochotné dobrovoľne poskytnúť solidaritu. Áno, ďakujem. A rýchlo sa vrátime ešte ku komisii a dávame priestor komisii na to, aby mohla reagovať. Minúta a pol, nech sa páči komisia. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte niekoľko vecí povedať. Poprvé, tá správa sa zameriava na jeden z programov. Je to mm, tzv. reporting. Už v úvode som hovorila, že ide o celkový prehľad, mm, ktorý sa týka všetkých aspektov tejto európskej migračnej agendy. A práve má komplexný charakter a poukazuje na všetky aktivity, ktoré vykonávame a postupovali sme v tomto podľa príslušnej metodiky. A Európska rada taktiež veľmi jasne vyslala signál, že potrebujeme komplexný európsky prístup. A to, toto je jediný spôsob, ako úspešne môžeme riešiť tieto výzvy. A lídry poskytli aj určité vodítko, e, pani predsedajúca, ohľadne toho, ako postupovať ďalej. Týka sa toho externej, externej dimenzie, internej dimenzie, ale aj ochrany vonkajších hraníc a že máme teraz pokračovať a nadvezovať na to, čo už bolo vykonané. Vrátanie toho, čo sa týka reforiem v oblasti azylu, ale aj pri hodnotení možnosti regionálnej spolupráce pri vyloďovaní aj z hľadiska partnerstva s tretimi krajinami. Odsek 12 e, záverov Rady EÚ Hovorí sa tam o aktuálnej situácii a o budúcich krokoch a myslím, že stojí za to zopakovať, že veľký pokrok sa dosiahol počas bulharského predsedníctva, aby sa obmedzili e, tie prípady, kedy treba vyjednávať a práve v súvislosti s azylom a odviejúca od dublinského nariadenia e, aj v súvislosti s ďalším skúmaním príslušných návrhov, ktoré sa týkajú azylu. Znamená to, že budeme aj ďalej spolupracovať s radou, s tým, že predpokladáme, že čoskoro sa ten proces úspešne zavrží, predpokladáme v októbri. Ďakujem. Prepačte, že som tak tlačila na aspekt času. Pani Aldovino, neviem, želáte si tiež vyjadriť sa? Takže nie. Nakoniec neboli priame otázky. Pán Vronsky, veľmi krátko. Môžem len eh, poďakovať za to, že ste vyjadrili podporu nášmu úsiliu. Neviem, či všetky otázky boli zodpovedané, ale myslím, že sa k tejto téme určite ešte vrátime, pretože sme ešte v počiatkoch tohto úsilia, tak povediac. Teraz budeme hlasovať v krátkosti, Prvne než eh, príde pán komisár King. Dobre. Prvé hlasovanie. Správa Korál. Téma boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného správy. Budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Schválené. Správa Ernst, téma ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami únie a voľný pohyb takýchto údajov. Otváram hlasovanie. Odhlasoval každý. Uzatváram hlasovanie. Návrh je tiež schválený. Tretia správa pani Grisbeck, vzájomné uznávanie príkazov a zaistenie, na zaistenie a konfiškáciu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tiež je to schválené veľkou väčšinou a na záver správa FOS, agentúra EU pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Eurojust. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý? Končím hlasovanie. Schválené. Dobre, teda. Dobehli sme ten stratený čas. A ďalší bod programu Téma tretí bezpečnostný dialog výboru Libe s komisárom Julianom Kingom na tému vykonávanie aktuálny stav prímských rozhodnutí a PNR EU. Dobre, kolegyne, kolegovia, poprosím, zaujímite svoje miesta v sále. Ak si želáte konverzovať, nech sa páči mimo tejto sály, pretože teraz sa budem venovať pánovi komisárovi. Vítam vás, pán komisár King, na treťom bezpečnostnom dialógu LIBE. Téma vykonávania aktuálny stav prímských rozhodnutí a taktiež moja obľúbená téma PNR EU. Takže v krátkosti na úvod máme hodinu a pol k dispozícii prebehlo aj prípravné stretnutie expertov 21. júna a komisia hm, predniesla svoju správu. Prednesol ju pán profesor Tum a máte k dispozícii kópiu, myslím, tam pri vchode do jednacej sály. Takže aj Mm, teda vyjadrili sa k tomuto samozrejme aj e, nemecké orgány, nemecká kriminálka, španielské orgány a štúdia profesora sa sústredila aj na aspekty postupov a prístupov členských štátov a aké, e, aká je pridaná hodnota výmeny dát v rámci prímského systému či teda e, došlo ku zhode alebo nie pri zadávaní údajov. keď hovoríme o zbere dát a ich vzájomnej výmene. Dôležité je taktiež odhadnúť správne tú primeranosť údajov. Sekretariát rady taktiež pohovoril o implementácii prvnických e, rozhodnutí v rámci členských štátov. 28. august 2011 e, bol dátum, kedy sa tento proces rozbehol. Čiže za 7 rokov ešte stále väčšina štátov to nemá v plnej miere rozbehnuté. Odborník nemeckej federálnej kriminálky poukázal na to, že systém treba ďalej rozvíjať. A práve nedostatok finančných prostriedkov zo strany členských štátov na tento účel sa zdá byť jedným z hlavných eh, dôvodov, prečo tento systém ešte nie v plnej miere uplatňovaný všade. Komisia EU tiež poukázala na implementáciu a vykonávanie teda systému PNR odvíjajúca od smernice o PNR. A tu sa skonštatoval podstatný pokrok, hovorí sa v tom briefingu, ktorý mám pred sebou. Členské štáty poukazujú na to, že táto smernica sa bude uplatňovať aj pre lety v rámci EÚ, nielen e, zámorské. Okrem toho sa bude uplatňovať aj nová smernica, ktorá súvisí aj s funkciou polície, ale zatiaľ tieto mm, zásady nie sú uplatňované. V podstate iba dva členské štáty tento aspekt uplatňujú zatiaľ. Takže implementácia je temer nulová. Čas... Poslanci taktiež poukázali na to a skúmali, či e, požiadavky PNR splňajú požiadavky Európskeho súdneho dvora a vidie tam značné medzery Takže nech sa páči, máte k dispozícii priestor 15, maximálne 20 minút. A môžete teda hovoriť na tému prímskych rozhodnutí a PNR EU. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Rada, rád vás tu vidím, je to naozaj veľmi milé. Je tu vždy uh, milé tu byť, aj pre mňa je fajn byť tu vedľa vás, hovorí pani predsednička, a teším sa, že vám podám informácie o číslach, ktoré ste práve spomínali. Takže uh, Vždy som veľmi vďačný za možnosť mať diskusiu s vami, aby sme mohli pokračovať v našej diskusii o, našich, o našom úsilí vybudovať bezpečnostnú úniu. E, naozaj veľmi rád budem hovoriť aj o akomkoľvek aspekte našej práce, na budovaní Bezpečnostnej únie a takisto aj o tvorbe štruktúrovaného dialogu, ktorý začal už v septembri. E, to úsilie sa týka terorizmu, boja proti nástrojom, ktoré teroristi používajú pre, e, pre poškodzovanie, či už je to napríklad vybušniny, um, obmedzenie financovania, sú naše úsilie vlastne ďalej posilniť našu odolnosť, aby sme lepšie chránili verejné priestranstva. Sú to naše, je to naše úsilie, aby sme bojovali proti radikalizácii v jednotlivých komunitách aj online tá práca, ktorú robíme v boji proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, posilňovanie policajnej spolupráce, kybernetická bezpečnosť, to je veľmi kľúčové, veľmi dôležité aby sa nicejská smernica dostala plne, do plnej implementácie, aby sme posilnili kybernetickú bezpečnosť práca, ktorú robíme v rámci boja proti dezinformáciám. To je podľa mňa kľúčový aspekt eh, pre naše širšie bezpečnostné obavy a zároveň aby sme posilnili aj bezpečnosť pri voľbách. O tom všetkom budem rád hovoriť E, vy ste sa pýtali, e, na čo bude zamerať dnešný dialog, tak má to byť zamerané na implementáciu PNR smernice a prúmského rozhodnutia. Pretože to sú naozaj zásadné aspekty našej práce, aby sme posilnili odozvoj Európskej únie na závažnú trestnú činnosť a terorizmus a takisto aj kybernetickú bezpečnosť. Um, sú takou, takou kľúčovou, kľúčovým pilierom v našej práce pri zdieľaní informácií a, a, spájaní úsilia. Viem, že tomu kladete mimoriadnu vysokú pozornosť. Hovoril som to už skôr a poviem to znova. Na vybudovanie účinnej bezpečnej únie potrebujeme zabezpečiť, aby sme robili to, čo, k čomu sme sa spoločne zaviazali. A potrebujeme naozaj e, vyťažiť maximum z existujúcich nástrojov a rozhodnutí. Tam, kde sa tak nedeje, to musíme začať riešiť. Smernica PNR je takým stavebným kameňom pre našu bezpečnostnú úniu. Spracovávanie dát PNR je kľúčovým nástrojom pre posilnenie našej spoločnej odozvy voči terorizmu a závažné trestné činnosti. Nie je žiaden iný nástroj, ktorý by umožňoval orgánom činnom v trestnom konaní identifikovať neznámy, neznámych páchateľov alebo podozrivých, tak ako sa to dá robiť v rámci analýzy PNR dát. Napríklad um, rizikové alebo podozrivé schémy cestovania nám umožňujú uh, identifikovať a predchádzať závažným formám trestnej činnosti vrátane terorizmu. Uh, toto bolo schválené po, po dlhém kontroverznom legislatívnom procese a teraz musíme zabezpečiť, aby toto úsilie nebolo zbytočné, nebolo márne. A to tým, že zabezpečíme, že toto rozhodnutie bude dôsledne implementované a že naplno využijeme tento silný nástroj. Ako určite viete, ako ste práve počuli, implementačný termín pre členské štáty nedávno vypršal 25. mája k dnešnému dňu 15 členských štátov to je posledná informácia, ktorú máme formálne notifikovalo komisiu o opatreniach, ktoré prijali pre transponovanie smernice PNR. Fakt, že celoeurópska implementácia smernice ešte nie je úplná, je niečím, čo ma znepokojuje. Ale je dôvod veriť, že ďalšie členské štáty dokončia tento proces v nadchádzajúcich týždňoch a rozhodne si môžete byť istí, že pozorne sledujeme tento proces. Hoci niektorí e, sa považujú za možno menej, napredu, menej, na, teda menej pokročili v tomto procese, všetky členské štáty podľa môjho názoru sú odhodlané transponovať smernicu a pracujú na vytvorení svojich vlastných PNR systémov. Čo je najdôležitejšie z tých informácií, ktoré dostávame my od členských štátov, vidíme, že spracovávanie údajov PNR už teraz prináša hmatateľné výsledky. V apríli tohoto roka som napríklad navštívil belgickú jednotku pre údaje o cestujúcich. Tri mesiace potom, ako sa ich systém naplno spustil, spracovávanie PNR údajov viedlo ku konkrétnym úspech, úspechom, napríklad v prípade pašovania hotovosti, e, drog a zahraničných teroristických bojovníkov. Napriek tomu nedostatok transponovania nielenže obmedzuje tie členské štáty, ktoré zaostávajú, teda nemajú dôležitý nástroj boja proti trestnej činnosti, ale to oslabuje aj účinnosť celého PNR mechanizmu na európskej úrovni. Poškodzuje to výmenu PNR údajov medzi členskými štátmi, rovnako ako aj prístup k týmto údajom cez Europol podľa pravidel, ktoré sú špecifikované v smernice Európsky PNR mechanizmus, ako sme už hovorili o tom skôr, je tak silný ako jeho najslabšie ohnívko. Nedostatky v transponovaní smernici tiež znižujú právnu istotu pre aerolinky tým, že sa nevytvárajú rovnaké podmienky najmä voči ich požiadavkám v rámci celej EÚ obmedzuje to aj práva jednotlivcov, ktoré by mali mať e, možnosť e, porovnateľnej ochrany osobných údajov vo všetkých členských štátoch. Počas posledných rokov komisia vyvinula značné úsilie aby pomohla členským štátom implementovať túto smernicu. Poskytli sme financovanie, expertízu, možnosť výmeny úspešných postupov. Ehm, v tých poznámkach, ktoré sme si vymenili pred stretnutím, sme detálne ehm, opísali časť tej podpory, ktorú sme poskytovali členským štátom. Rovnako sme povzbudzovali aj partnerskú podporu E, pre tie členské štáty, ktoré sú už e, ďalej pokročilé alebo sú lepšie rozvinuté v tejto PNR podpore, najmä teda podporuj o tých rozvinutejších voči tým menej rozvinutým a e, budeme sa snažiť využiť všetky takéto formy asistencie a pomoci. Zároveň urobme, čo je nevyhnutné preto, aby sme zabezpečili plnú implementáciu, čo je aj našou povinnosťou a našou úlohou ako komisie vrátane toho, aby sme spustili aj konania proti členským štátom, tam, kde to bude nevyhnutné, aby sme presadili to, že tieto veci sa transponujú. Momentálne zvažujeme použitie konkrétnych nástrojov v júli proti tým členským štátom, ktoré k dnešnému dňu nedokázali odkomunikovať, ako transponujú túto smernicu. PNR je takisto súčasťou nášho širšieho úsilia zlepšiť výmenu informácií medzi um, policajnými orgánmi. Financovali sme dva pilotné projekty, ktoré zabezpečujú to, že jednotky pre údaje o cestujúcich môžu zdieľať všetky relevantné údaje účinným, efektívnym a pružným spôsobom. Europol je do tohoto procesu plne násadený. 16 odborov eh, pre pasažierov, pre údaje pasažierov je zapojených do takejto siete a sú mm, pripravené vymieňať informácie. Keď sa pozrieme vpred, eh, už teraz pracujeme s členskými štátmi, aby sme si vymieňali úspešnú prax pri uplatňovaní a implementácii tejto smernice opäť s cieľom maximalizovať benefity. Čo sa týka prímskeho rozhodnutia, a výmena informácií, ako sa všetci zhodneme, je kľúčovým prvkom um, spolupráce v rámci policajných orgánov. Tie prímske rozhodnutia sú v tomto kľúčové. Už 10 eh, rokov ich tu máme na stole a prím sa ukázal byť veľmi užitočným nástrojom v rámci e, spolupráce medzi policajnými zložkami v Európe, ktorý nám pomáha riešiť alebo e, vyšetrovať trestnú činnosť. Jeho využívanie každý rok narastá a spätná väzba, ktorú dostávame od, členských štátov a policajných orgánov je taká, že si to vážia a oceňujú to. Poskytli sme vám nejaké štatistiky o tom, ako sa prím využíva. Ale prímske rozhodnutia ešte neboli plne implementované všetkými členskými štátmi. A to napriek tomu, že komisia poskytuje technickú a finančnú podporu vrátane výmeny na úspešných praxí. Medzi rokmi 2008 a 2013 komisia poskytla zhruba 20 miliónov eur na projekty súvisiace s prímskými rozhodnutiami. 22 miliónov eur bolo sprístupnených pre členské štáty aby sa zlepšila výmena informácie. Ďalšie 3 milióny eur eh, majú podporiť aj v európsky výskum a vývoj, ktoré môže využívať prüm. takisto komisia môže začať konanie o porušení proti členským štátom, ktoré neimplementovali prümské rozhodnutie do termínu. to bolo pred niekoľkými rokmi. Konanie proti štyrom členským štátom sú ešte stále otvorené ale všetky štyri dotknuté krajiny už preukázali alebo prejavili napredovanie v tomto smere a postupujú smerom k implementácii. Takže naozaj dobrý čas vymieňať si informácie o budúcnosti prímskeho rozhodnutia, prímského dohovoru a zároveň ako môžeme e, zlepšiť tento aspekt. E, nedostatky znamenajú e, napríklad veľmi dlhé časy potom, ako získate nález v informáciách. Došlo k vývoju v technológii a forenznej vede E, to všetko by malo byť zvážené, najmä v tom, ako budeme rozmýšľať o príjme do budúcnosti. A bol to aj významné e, zlepšenie v oblasti ochrany osobných údajov v Európe. Ako sme sa zhodli v rámci smernice ochrany osobných údajov, komisia bude revidovať prímske rozhodnutie do maja 2019, aby posúdila potrebu ich zosúladenia s touto smernicou. Ak áno, tak predložíme nevyhnutné návrhy pre zosúladenie týchto aspektov. Komisia preskúma proporcionalitu, technickú skutočniteľnosť a technické riešenia pre nové, tech, nové kategórie. Pre posúdenie všetkých kategórií komisia uskutoční štúdiu o skutočniteľnosti e, pri úzkej spolupráci s členskými štátmi a ostatnými aktérmi. A chcem počerknúť, že zistenia z EP štúdie o cezhraničnej výmene informácií o DNA, ktorá bola pripravená pre toto, tento výbor pred dnešným stretnutím, to je naozaj veľmi dôležitý vstup pre túto prácu. Výsledky z tejto štúdie budú k dispozícii začiatkom eh, budúceho roka. Eh, mám ešte pár minút a využil by som túto možnosť, aby som povedal pár slov aj o ďalších dvoch pilieroch našej práce smerom k silnejším a inteligentnejším systémom pre bezpečnosť a ochranu hraníc. A poprvé je to mm, vlastne udotváranie informačných medzier eh, ani e, je spravodajkyňa. Chcem poďakovať jej ako aj tenevým spravodajcom za úspešné hlasovanie o ETIASe na minulotýždňovej plenárke spolu s dohodou o systéme vstup-výstup. Myslím si, že tieto systémy nám môžu e, zabezpečiť, že naše systémy budú bezpečné a hranice chránené. Minulotýždňové úspešné hlasovanie o, pre, o podpore agentúry EU LISA. Tu chcem poďakovať pani Makovej spravodajky, nerovnako ako tiež spravodajcom na správu, za túto správu. To bude modernizovať náš celoeurópsky systém eh, výmeny informácií, ochrany hraníc a eh, EULISA je v tomto smere naozaj veľmi dôležitým stavebným kameňom. Ďalej, v rámci našej práce na eh, interoperabilite jednotlivých systémov, o ktorých sme už hovorili skôr a budeme o tom mať znova možnosť čoskoro hovoriť detaľnejšie, tak v tomto smere sme sa venovali téme interoperability v júni. Poslanci otvorili celý rád otázok, ale nebol čas odpovedať na tieto otázky úplne, tak práve preto som medzičasom už napísal Klódovi a pevne verím, že tento list pomohol um, vyriešiť niektoré tie uh, ešte otvorené otázky z minulého stretnutia, vrátane tých, ktoré ste otvorili aj vy, pani predsednička. Uh, okrem toho som pripraven diskutovať o týchto témach aj dnes. Bezpečnosť občanov musí kráčať ruka v ruke s ochranou osobných údajov a základnými právami. O tom sme už diskutovali mnohokrát, ako určite viete, sme úzko zapojení do spolupráce s Európskym orgánom pre dohľadu nad osobnými orgánmi a takisto aj na príprave návrhov o interoperabilite. To umožňuje zohľadňovať e, účinný a konštruktívny prístup. Vážime si vôľu na strane spravodajcov aj výboru Líbe, aby sme pružne napredovali pri preskúmavaní týchto návrhov. Tešíme sa na to, že začnú tripartitné rokovania, to už čo najskôr po letnej prestávke a to v súlade s našim cieľom uzavrieť rokovania, ak sa nám to podarí do konca tohoto roka. Na záver Práca pri zvýšení objemu výmeny informácií je kľúčovým aspektom našej celej práce smerom k účinnej bezpečnostnej únii. A chcem povedať, že vďaka našej spoločnej práce počas posledných mesiacov a týždňov sa nám podarilo v tomto smere napredovať. Je tu ešte stále veľa toho, čo musíme spraviť a chcem to urobiť v rámci úzkej spolupráce a úzkej súčinnosti s vami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedníčka. Teraz budeme vyzývané najprv koordinátorov, teda tých, ktorí sú prítomní. Pani Mecola tu nie je, pani Sipel. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som položila rôzne otázky. Často, keď ide o bezpečnosť, tak počujeme, že nerobíme stále ešte dosť, že musíme robiť viac, aby sme chránili našich občanov. No a keď sa pozrieť na štatistiky trestných činov, tak mám dojem, že v mnohých oblastiach nestúpajú čísla a v mnohých prípadoch dokonca klesajú. Takže o čom hovoríme, keď stále hovoríme, že musíme robiť viac? No a ďalšia vec, to sme počuli aj dnes, čo nerobíme dosť, ale často niečo odsúhlasíme a potom sa to neimplementuje. Takže ako vieme, že odsúhlasené opatrenia sú nedostačujúce, pokiaľ ich často ani nepoužívame. A taktiež sa tu hovorí, že by sme mohli e, poznať e, neznámych e, páchateľov, ale na to potrebujeme, potrebujeme finančné prostriedky a Napriek tomu, že pôvodnou motiváciou pre EU PNR bol boj proti terorizmu a mňa by zaujímalo, do akej miery toto pomáha. Vy ste hovorili o nejakom belgickom prípade, tam boli dobré výsledky v súvislosti s drogami, terorizmom a hotovosťou. Mohli by ste povedať niečo konkrétnejšie? Našli ste e, nejaký, nejaké podozrivé osoby, ktoré sú potom ďalej pozorované, alebo bol niekto zatknutý. Myslím si, že by nám pomohlo trochu viac informácií. Čo sa týka Prymu, tu som vždy trochu šokovaná, keď počujem, koľko miliónov za rok plinie len zo strany EÚ do tohto systému a naďalej to aj tak nefunguje. A okrem tých miliónov, ktoré daňoví poplatníci do toho napumpovali cez Európsku komisiu, predpokladám, že členské štáty do toho investovali ešte aj na vlastnú pesť. Takže ako v podstate overíme účinnosť opatrení a ako daňová poplatníčka by som sa pýtala, e, sme toto, dali sme do toho 150 miliónov len za EÚ, a nefunguje to, takže toto je v podstate plýtvanie peniazmi daňových poplatníkov. Čo sa týka otázky dezinformácií, chcem sa opýtať, čo to je dezinformácia, čo sú falošné správy, fake news, čo máte nejaké jasné princípy a predstavu, ako sa to všetko dá identifikovať, ako sa to potom bude presadzovať a myslím si, že tam bude treba zbierať veľké množstvo údajov. Ďakujem, EKR, tu nie je pani Grisbeck. Ďakujem, la euh, merci. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pánovi komisárovi Kingovi za to, že prišiel, za to, že e, opäť zavítal na náš výbor. Ďakujem pekne za zodpovedanie našich otázok a za váš zmysel pre humor, ktorý vždy preukážete Spomenuli ste tú dĺžku cesty, ktorú sme museli prekonať, aby sme sa dostali k PNR. A možno by som mala zdôrazniť, že tento výbor chce PNR, ale chce PNR, ktoré bude európske a ktoré je jednotným nástrojom a nie 28 rôznych nástrojov. Ale to, čo by sme chceli, je povinný e, transfer údajov Mali ste naozaj veľmi zaujímavú prezentáciu, ktorú ste predložili. Bola veľmi inšpiratívna, ale treba povedať, že je naozaj veľmi akútne, aby sme konali, pretože niekoľko rokov to máme schválené a máme 15 členských štátov, ktoré má PNR a tento systém reálne poskytuje informácie, ktoré umožňujú zvyšovať bezpečnosť európskych občanov, ale zostáva len nástrojom, ktorý je neúplným, nedokončeným do istej miery. Nie je tak európsky, ako by väčšina ľudí v tomto výbore rada videla. Takže ďakujem pekne za všetky informácie, ktoré ste poskytli a ďakujem pekne aj za všetky vysvetlenia a doplnenia, ktoré sme dostali. Moja otázka sa týka tej, tej témy chariet. A je tu nedostatok údajov pre tých, ktorí organizujú teroristické útoky alebo e, celoplošné zločinecké aktivity, tí môžu obísť systém PNR takýmto spôsobom. Tie veľké huby, tie veľké letiska, tie, nedok- tí nedokážu plne chrániť bezpečnosť našich občanov, ale, ale, ale minimálne e, na tom pracujú. Ale keď sa pozrite na malé letiska alebo čartrové lety, tie sú úplnou medzerou v celom systéme a to ste si určite museli všimnúť. A druhá otázka, ospravedlňujem sa, že to tak naťahujem. V ustanoveniach smernice je ustanovenie pre dobrovoľnú, dobrovoľný presun informácií o letoch, ktoré sú medzi členskými štátmi. E, to je niečo, čo sa vyvíja, e, rastie to, je to niečo, čo členské štáty reálne využívajú. Ďakujem pekne pani Sargentini. Áno, dve otázky. Rozdielom medzi európsko-kanadským PNR a našim vlastným PNR systémom. A táto téma alebo táto otázka ohľadom európskych občanov, ktorí prelietajú do Kanady a potom opäť odtiaľ odlietajú, tak ich dáta v prípade, že tam nie je nejaké identifikované riziko spojené s závažnou nadnárodnou trestnou činnosťou alebo terorizmom, tak keď e, odídu, tak ich e, e, dáta majú byť vymazané z kanadských databáz, ale v prípade Európy, a to je aj stanovisko Európskeho súdneho dvora z júla 2017, ale naše vlastné európske PNR dáta e, neumožňujú takýto systém vymazania. Ako prekonáme tieto dva rozdiely a nie je to neuveriteľne pokrytecké? Žiadať od Kanady, aby vymazávala tieto údaje a potom následne my e, nerobíme to isté. Akým spôsobom prekonáme túto neferovú situáciu a potom ešte v prípade prímskeho rozhodnutia je to rozhodnutie z roku 2008 a už v podstate má e, prekonanú alebo neaktuálnu kapitolu o osobných e, údajov, ktorá odkazuje na dohovor Rady Európy, ale v roku 2008 sme schválili aj smernicu o policajných zložkách, ktorá sa opäť vlastne aktualizovala, tá má aktualizovať v roku 2018. E, máme tu teda nový režim ochrany osobných údajov pre policajné zložky, máme tu aj zlepšenú ochranu osobných údajov. Bude aj aktualizované prímske rozhodnutie, tak aby bola poskytnutá lepšia ochrana alebo zábezpeka osobných údajov a to v súlade s novými pravidlami. Ďakujem. Ďakujem, pani Ernst odišla. Ja vtedy tu nikoho nemá. Ani NF. A preto ho bude hovoriť pani Kiniči. grazie, grazie Presidente. Io voglio ringraziare il Commissario. Ďakujem pekne. Dovolte mi poďakovať komisárovi Kingovi za to, že je tu s nami a, a takisto aj za záväzky alebo to teda nasadenie, ktoré preukazuje už od začiatku a, svojho mandátu záväzok voči bezpečnosti, ale vidíme, že ešte stále tu zostáva veľa nedostatkov, najmä teda vážnych medzier, ktoré sa týkajú tých rizik, ktorým čelíme. A to nie len voči tomu prímskému rozhodnutiu, ale aj voči PNR, um, tu ešte nedošlo k plnej implementácii na strane členských štátov. A mám na vás otázku, čo sú tie hlavné prekážky? Sú to ekonomické ťažkosti alebo finančné ťažkosti? A prečo nebola poskytnutá žiadna finančná podpora? tá podpora, ktorú už komisia poskytla, bola dostatočná. Rovnako ste hovorili aj o monitoringu a myslím si, že e, to by bolo naozaj vítané, aby sme pomohli členským štátom s procesom tranzície, s procesom prechodu a je tu mnoho členských štátov, ktorá teda, ktoré nás tam ešte chýba pre transponovanie smernice o PNR. Rovnako ste hovorili aj o výmene dobrej praxe ehm, a tomto smere sa chcem spýtať, či aj Europol môže zohrávať nejakú rolu, môže zohrávať nejakú podpornú rolu v tom, ako bude pomáhať členským štátom pri implementácii smernice o PNR. A ďalšia téma, ktorú ešte otvorili kolegovia, to je otázka bezpečnosti verejných priestranstiev a e, kritické infraštruktúry. Tá sa týka najmä toho, že počas posledných rokov to bola najmä otázka bezpečnosti v preprave. Aj vo výbore, podvýbore pre terorizmu sa špecificky venujeme prehlbeniu tejto témy. Takže aby boli stanice, e, prístavy, letiska bezpečnejšie, všetky tie štruktúry, ktoré majú zabezpečiť e, účinnejšiu prepravu na verejnosti. Komisia už preskúmala tento problém Mali by sme nájsť možno nejakú aktualizáciu smernice PNR aj tak, aby zobral do úvahy tento aspekt? Ďakujem, pán Lenárs. Ďakujem aj komisárovi Kingovi za jeho prítomnosť. Povedali ste, že by sme mali pracovať viac v oblasti bezpečnosti. Ja s tým súhlasím. Ďakujem za všetky iniciatívy, ktoré ste zatiaľ spustili. Ja som trochu prekvapený, keď počujem, ako kolegovia spochybňujú, či by sme mali v oblasti bezpečnosti robiť viac, pretože štatistiky zločinnosti e, sa zlepšujú. To znamená, e, to je niečo ako keby sme povedali, že by sme mali prestať vytvárať nové pracovné miesta, pretože klesá nezamestnanosť. Je tu veľa rizík, Súhlasím s vami, je treba e, na tom pracovať a PNR tu hrá kľúčovú úlohu. Som trochu sklamaný ohľadom miery implementácie smernice PNR. Mnohé roky sme na to pracovali. Európsky parlament bol často obviňovaný. A tvrdilo sa, že postupujeme príliš pomaly. Teraz konečne sme sa dohodli. Ja by som bol čakal, že všetci na rade všetky členské štáty sa budú snažiť a budú to implementovať. A bohužiaľ, je to pre nás sklamaním. No a nedostatočná transpozícia v niektorých členských štátoch obmedzuje účinnosť PNR ako celku. V tomto zmysle mám otázku, ktorá nadväzuje na to, čo odpovedala Natalie Griesbeck ohľadom eh, vnútrounijných letov. Máte tam nejaké aktuálne informácie? A pokiaľ nedostatočná transpozícia v niektorých členských štátoch obmedzuje účinnosť PNR ako celku, tak ako nedostatok uniformnej implementácie z systému zbierania e, vnútrounijných údajov taktiež e, obmedzuje účinnosť e, PNR. Pani Gomeš, ďakujem. Ja som sa od začiatku pýtala, stále sa pýtam, čo členské štáty robia, či čo sa týka napríklad e, vzdušných dronov, čartrových letov a ďalších letov. Mám otázku. Pokiaľ si robíme také starosti s bezpečnosťou, s riešením nedostatkov, ja pokiaľ by som bola niekto, kto je v Sýrii, chcela by som sa vrátiť do Európy, išla by som do Líbie, tam by som zavolala pána Nevelgafa, z ktorý e, je tá, tam zastupuje malckého premiéra, tam na malckej ambasáde a vydáva rôzne víza. A e, in 2013... Vydávajú sa tam vo veľkom víza v roku 2013 to e, boli stovky víz. No a potom by som sa dostala na Maltu, tam by som nasadla na trajekt, ktorý tam každý deň chodí e, z Malty do Katánie. a mám teda odfotené číslo 959378 je značka alebo číslo toho e, trajektu. No, nasadla by som na trajda, by som bola v Katánii a už by som bola v EÚ. Každý deň to tam takto prebieha. A tento konkrétny prípad, pýtam sa komisár, ako sa to vyšetruje, ako to prebieha. O, okrem toho, styčný dôstojník Malcký, ktorý sa zaoberal týmito vízami, bol nedávno zatknutý na malskom letisku, kde umožňoval ľuďom, ktorí nemali šengenské vízum, vstúpiť do Schengenu. Ďakujem. Ešte niekto sa hlási o slovo? Nie. Takže týmto využijem príležitosť a taktiež položím pár otázok, lebo myslím si, že tá otázka či by sme mali robiť viac alebo menej, je príliš relevantná. Otázka by mala znieť, čo vlastne robíme. Nie je to len veľké, bezpečno, veľké bezpečnostné divadlo, pretože za posledných možno 15 rokov, čo to riešime, je to ako čínske babkové divadlo. Nie je tam žiadne systematické hodnotenie dopadu akýchkoľvek nových návrhov. V žiadnej inej politickej oblasti sa to, by sa toto netolerovalo. Len v tejto bezpečnostnej oblasti. Po druhé je minimálna alebo žiadna implementácia, nie len prüm a PNR. Pamätáte sa na zadržiavanie údajov? Implementácia bola totálne úbohá, bolo to len pár členských štátov, potom nejaký ústavný súd to zablokoval z dobrých dôvodov. Ďalšia vec, otlačky prstov a pasy, to taktiež veľmi tlačilo. A to zvedeli sme sa, že celých sedem štátov, vrátane Švajčiarska, si vymenia údaje. Komisia, to chcela podať, ale to Nemecko, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Rumunsko a Švajčiarsko, tieto krajiny. Ale okrem toho už prišiel nový návrh, ktorý sa týka e, otlačkov prstov na občanských preukazoch. Rovnako ako pán, potal pán Lenárs. Ďalší útok padne na vašu hlavu. Máme dva týždne. Kde sa to nachádza teraz. Mne je jedno, či je to 10, 15 alebo 17 členských štátov. Ja by som rada pochopila, aká je tá logika. Prečo je to tak? Prečo sa nám hovorí, že musíme podpísať pretlačený, pretlačené poličko a potom to všetko stagnuje. Pretože čo sa týka PNR, tam to nie je len súdny dvor, ktorý bol absolútne ignorovaný zo strany členských štátov aj komisie, ale aj v niektorých členských štátoch. Toto aj, aj u nás v Holandsku. Ja nič nebudem hovoriť o vláde. Moje stanovisko v tomto zmysle je jasné. Najvyššia súdna inštancia v Holandsku povedala, že táto smernica v súčasnej forme nemôže byť implementovaná. Je to rovnaké ako v prípade zadržiavania údajov, tam to bol teda Nemecký ústavný súd a napriek tomu komisia na to tlačí, členské štáty na to tlačia, dokonca sa poskytli peniaze. Ďalej smernica o policii, keďže členské štáty sú veľmi zaangažované v oblasti ochrany údajov, tak ja predpokladám, že tá lehota, že možno nie prekvapením, že len do 6. maja na konci lehoty len dve členské štáty e, to implementovali a ja predpokladám, že od tých 26 členských štátov už má oznámenie o porušení e, postupu. Že už to bolo spustené. No a Stále to tu všetci hovoria, o, je to dôležité, je to užitočné, je to zásadné, aby sme bojovali proti kriminalite, ale pravda je taká, že my nevieme, či je to pravda alebo nie. Nevieme, pretože neprebehlo žiadne hodnotenie vplyvu, žiadne vyhodnotenie a štatistiky ukazujú, že nemáme podklady Takže možno je to pravda, ale my nevieme. Takže predtým, než budeme hovoriť o tom, či chceme viac alebo menej, by ma zaujímalo, čo máme teraz. Čo členský šatom bráni v implementácii? Koľko európskych peňazí do toho išlo? A čo komisii bráni v tom, aby išla po členských štátoch, ktoré to neimplementujú. Pretože, kolegovia, viete, že ja som bola veľmi kritická v súvislosti s všetkými týmito spismi, ale ja nie som pripravená hlasovať o žiadnej novej legislatíve, predtým, než vôbec pochopím, prečo nám to niečo nás niekto do ničoho hrnie a potom to členské štáty neimplementujú. A celých 7 rokov to trvalo. A ďalšia vec, ktorú by som rada pochopila, povedali ste, že 15 členských štátov implementovalo PNR a 20 z nich chce implementovať eh, to na vnútroeurópskych letoch. Možno je to moja chyba, že to nechápem, ale ako ma, ma toto presvedčiť, že to mne ešte väčšiu mieru bezpečnosti? Neverím tomu. Máte teraz čas. Môžete sa vyjadriť našim otázkam. Uh, so thank you. Um, thank you for your question. Ďakujem za tieto otázky. Niekto povedal, že mám určitú, určitý zmysel pre humor. Určite to, nám to pomáha, nám ako Britom, mať zmysel pre humor. A, ale my tu hovoríme o vážnej téme a ja veľmi vážne beriem túto diskusiu, aj vaše detálne informácie a taktiež tú frustráciu, ktorú ste niektorí vyjadrili ohľadom toho, ako pokračuje práca v tejto oblasti. A to nie je moja úloha tu rozhodovať, či potrebujeme viac alebo menej bezpečnosti. Členské štáty na rade si to musia rozhodnúť. Európsky parlament musia preskúmať rôzne návrhy a vyjadriť sa k ním. Takže nebudem začínať diskusiu, ktorá by určite nebola príliš produktívna ohľadom viac či menej bezpečnosti. Ja osobne mám dojem, že akýkoľvek útok alebo teroristický útok proti našim občanom je jeden útok, ktorý sa nemal stať a mali by sme sa zamyslieť nad tým, aké praktické kroky môžeme urobiť, aby sme zredukovali tento škodlivý dopad. Ale chcem povedať pár vecí. Čo sa týka povahy nášho prístupu k tomuto, nemyslím si, že som kedy povedal niečo v tom zmysle, že budúci útok bude kvôli vám, alebo budete to mať na svedomí, alebo že niekoho do niečoho nútite, alebo že by som niekedy povedal, že vás obvinujem, že kvôli vám niečo stagnuje. Toto som nikdy nepovedal. Pokiaľ áno, tak prosím, upozornite ma na to. Ja sa ospravedlňujem, ale myslím, že ja som nikdy nič takéto Nepovedal, ja takto nehovorím. Ja si robím svoju prácu a si robíte vašu. Myslím si, že nikdy som takýmto spôsobom sa nechoval. A pokiaľ si myslíte, že áno, tak ma na to upozornite a ja sa na to určite ospravedlním. Čo sa snažím brať veľmi vážne, chcem aby som vždy vychádzal z, faktov a z hodnotenia situácie a súhlasím, že vždy musia prísť nadväzné kroky. V opačnom prípade sklameme našich občanov a taktiež spochybnieme nejaké ďalšie návrhy. Toto uznávam, ale neuznávam že by tu tie jednotlivé návrhy neboli vyhodnotené. Ja na vašu žiadosť som poskytol vyhodnotenie 15 rokov zavedených opatrení v tejto oblasti. Vy ste povedali, že si to prajete, ja som to urobil. Ja som vám poskytol tieto informácie, vy ste sa ma na to nikdy nič neopýtali. Ja som vám tento dokument predložil a povedal som, môžeme detálne diskutovať o tomto dokumente, a žiadna diskusia nebola, išlo sa ďalej. Dobre, nie je pravda, že nikdy nerobíme hodnotenie vplyvu. Bola to pravda v súvislosti so spismi, ktoré boli spustené predtým, než som prišiel ja. A ja som, keď ste to kritizovali, ja som to prijal od začiatku a vykonávali sme hodnotenia vplyvu ohľadom spisov, na ktorých pracujem ja. Možno sa vám nepáči toto hodnotie vplyvu, možno si myslíte, že nie sú dosť detailné, ale robili sme hodnotie vplyvu ohľadom interoperability. Momentálne pracujeme na hodnotení eh, spisu týkajúceho sa teoretického obsahu online. No a ja verejne som povedal, že budeme vychádzať pri tvorení politiky z faktov a z dôkazov. Čo týka implementácie, tak tá je kľúčová. Ja som rovnako frustrovaný ako vy, že sa nám nedarí lepšie, čo sa týka určitých aspektov implementácie, predovšetkým tých e, dlhotrvajúcich spisov, napríklad čo sa týka PNR. No a skutočne nedá sa to zahovoriť, ale darí sa nám tu lepšie než v iných, mnohých iných oblastiach. A taktiež implementácia smernice NIS, tá je kľúčovým stavebným prvkom, čo týka bezpečnosti, ale máme len 9 členských štátov, ktoré implementovali smernicu NIS. A ja by som chcela, aby aj tam ste sa o to konzistentne starali, ako to robíte v prípade smernice o PNR. Takže prosím, hovorte o všetkých týchto veciach, nielen o jednej alebo dvoch, pretože mňa povzbudzuje vaša kritika a potom tlačím na členské štáty, aby implementovali všetky tieto spisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti. Čo sa týka PNR, tam bolo vyvinuté veľké úsilie. Mali sme 15 členských štátov, ktoré formálne oznámili transpozíciu. Je to 27, pretože Dánsko nie je súčasťou, takže 27 to je ten cieľ. 27 členských štátov nám zaslalo zoznam príslušných orgánov, ktoré majú nárok na e, obdržiavanie alebo zasielanie údajov PNR. 22 z 27 oznámili, že vytvorili jednotku na informácie pasažierom. 21 informovalo komisiu o tom, že zamýšľajú uplatňovať smernicu na vnútroeurópske lety. A aby som odpovedala na tú špecifickú otázku, tak nebudú to môcť robiť, pokiaľ všetky aspekty smernice nebudú implementované. Čo sa týka teda cestovania, toto je ten aspekt tejto súvislosti. Tieto čísla ukazujú určitý pokrok, ale nie je to dostatočné. A vy by ste ma mali za to kritizovať a ja by som mal vyzať členské štáty, aby sa viac snažili. Máme tu, je to teda 8 členských štátov, trochu viacej, než ste vy spomenuli, ale rozhodne treba robiť viac. Takže opäť sa vás chcem zaviazať, že budeme robiť všetko, čo bude v našich sílách, aby sme dosiahli účinnú implementáciu. A čo sa týka detailnejších otázok, Otázka prípadov PNR. Myslím si, toto je veľmi dobrá otázka. Pokiaľ hovoríme, že PNR sa, PNR sa vyže v prípade presadzovania práva, nie len teroristických prípadov. Pokiaľ hovoríme, že sa to využíva, máme pozitívnu spätnú väzbu od strany členských štátov, konkrétne príklady, správne žiadate, aby sa zdieľali informácie, ale nemôžeme to robiť v tomto formáte, pretože pokiaľ ste ochotní organizovať určitý formát, kde by sme sa mohli podielovať tieto dôverné informácie, tak ja to podporím. Podprávam sa s príslušnými členskými štátmi a nájdeme spôsob, ako s vami zdieľa tieto informácie a keď hovorím s členskými štátmi, tak mi dávajú konkrétne príklady. Naposledy, keď som bol v Spojenom kráľovstve na PIU, tam som videl konkrétny príklad. Prebehlo to priamo, keď som tam bol. Nejaký zločinec, nie terorista, zločinec, bol zastavený na základe príslušných informácií v mojej prítomnosti. Takže ja som ochotný na tom pracovať, ale nie v tomto formáte. Čo sa týka povinnosti zdieľať údaje, ako už sme o tom diskutovali, ja podporujem kroky na posilnenie povinnosti zdieľať údaje. My sme odsúhlasili konkrétne kroky v kontexte SIS, aby členské štáty zdieľali informácie o terorizmu. Takže ja som otvorený takéto možnosti a je tu určitá výzva v súvislosti s PNR, pretože chceme aby výmena informácií bola čo najextenzívnejšia. Keď sme odsúhlasili smernicu o PNR, tak sme tam nevložili možnosť automatické výmeny údajov. Bola tu diskusia ohľadom potreby vyvážiť výmenu informácií. A vtedy padlo rozhodnutie, že členské štáty prostredníctvom svojich PIU by mali si vytvoriť stanovisko ohľadom informácií, ktoré zdieľajú, pretože že je to len masa údajov, ktoré všetci zdieľajú so všetkými a toto nepomáha. Takže sme odsúhlasili aj s vami, že členské štáty by mali zaručiť, že všetky relevantné PNR údaje budú zdieľané s ďalšími členskými štátmi. Ale je tu samozrejme to rozhodnutie, ten úsudok, ktoré, ktorý tam musí byť dôležitým aspektom. No a myslím si, že jedna vec, na ktorú sa musíme pozrieť detailne a vyhodnotiť ju, je, ako to funguje a ako táto výmena všetkých relevantných potrebných údajov PNR funguje, sme spokojní alebo myslíme si, že je treba sa na to znovu pozrieť, pričom zoberieme do úvahy rovnováhu medzi účinnou výmenou informácií a tým, že sa nechceme utopiť v údajoch. Toto je reálna otázka, čo sa týka nedostatkov v PNR. Tak v tomto prípade eh, naozaj boli prípady zaznamenané. A nie len o čatrové lety, ale aj o iné využitie lietadiel. Pokúsim sa veľmi zrateľne vyjadriť. Možno troška ale presnejšie než e, pri predchádzajúcich stretnutiach, aby sme sa v debate posunuli. Aj keď možno nezodpoviem úplne všetky vaše otázky, ale sme presvedčení o tom, že dokážeme rozlíšiť medzi e, subjektami alebo osobami, ktoré využívajú lietadlá na komerčné účely a ľuďmi, ktorí využívajú lietadlá na nekomerčné účely. Takže ak ste nejaký podnik, subjekt alebo osoba, prenajmete si lietadlo, alebo lietadlá a možno to skombinujete ešte s nejakými inými službami, tak sme presvedčení, že toto by malo spadať pod definíciu e, air carrier, čiže prevádzkovateľa leteckej spoločnosti. Takže čartrové lety by teda mali spadať tiež pod smernicu o PNR. A o toto sa budeme snažiť aj z hľadiska implementácie v členských štátoch. Rozhodnutie o vykonávaní PNR sa týka povedzme aj malých eh, leteckých spoločností. Možno je to jednoduchšie eh, z hľadiska uplatňovania, ale nejde tam o nejaké výnimky. Čiže je tu určitý objem informácií, ktoré sa zdieľajú Môže to byť e, vo forme dokumentu, teda e, doc, e, z hľadiska systému Office, alebo proste je to nie celkom to isté ako pri veľkých dopravcoch, ale dá sa to pokladať za údaje PNR, ktoré spadajú pod smernicu o PNR. Asi som nezodpovedal úplne všetky otázky, ktoré mi položila pani Gomez za posledné dva roky, ale eh, určite máme záujem na to, aby sa vychytali všetky medzery. Pokiaľ ide o eh, interné PNR a medzinárodné PNR. Viem, že to je pre vás frustrujúce do istej miery, aj mne sa to tak javí, ale z hľadiska medzinárodného PNR tam musíme postupovať krok za krokom. Už napríklad sme začali s Kanaďanmi. Prvé kolo prebehlo. Pri rokovaniach hovorilo sa napríklad o súdnom rozhodnutí, o ktorom tu hovorila aj pani Sargentini. že tradície v minulosti určité boli, mali by sme ich rešpektovať aj teraz. Takže keď takéto rokovania, keď prebiehajú, tak určite dochádza k pravidelnej aktualizácii. Aj keď neviem, či sa nám to podarí v tomto formáte, ale pokiaľ sa nám podarí dohodnúť nejaký formát, napríklad taký, ktorý sme používali predtým, tak samozrejme budem vás pravidelne informovať, ešte možno prídem aj osobne a môžeme aj pri, v rámci zasadnutí, pri rokovaniach eh, hovoriť o týchto veciach. Pretože mám záujem na transparentnosti voči vám. Zatiaľ budeme pokračovať s implementáciou smernice o PNR pre EU. Ak v nejakej chvíli príde potreba nejak zrevidovať niektoré aspekty v súvislosti s rozhodnutím súdu, tak to urobíme. Ale musíme uznať, a určite uznáte aj vy, že tu ide o rôzne veci. E, zistenia a odvodnenia súdu v súvislosti s Kanadou súvisia s konkrétnymi charakteristickými vlastnosťami právnych nástrojov a medzinárodných dohôr v súvislosti s treťou krajinou a jej občanmi, ktorí cestujú na území EÚ. To sa týka Kanady, a teda tomuto sa teraz venujeme. To ale neznamená, že nevyhnutne to musí fungovať rovnako aj pre PNR v rámci EÚ. Získavanie a spracovávanie údajov o PNR pre občanov EÚ to je pre všetkým pre boj proti terorizmu a je to potrebné pre prácu orgánov presadzujúcich právo. Takže Hovoríme tu o tom, či sa pohybujú ľudia v rámci teritoria EÚ, alebo či ho opúšťajú. K otázke, ktorá sa týka PNR, myslím, väčšina otázok je ku PNR. Keby sa malo rozšíriť PNR na iné typy dopravy. Ako viete, smernica o PNR neposkytuje mandát členským štátom na to, aby to rozšírili aj na iné formy dopravy, ale nie, nie je to tam vylúčené v tej smernici. Takže môžeme byť veľmi otvorení takýmto výmenám názorov a niektoré členské štáty o tomto toho hovoria, napríklad aj z hľadiska medzinárodnej dopravy. A musíme sa teda zamyslieť predovšetkým nad železničnou dopravou, z hľadiska bezpečnosti, pretože bohužiaľ aj tam boli e, útoky, či už na železničných staniciach, čiže sú to verejné priestory, ale boli aj útoky vo vlaku alebo vo vlakoch. A preto sme v júni zverejnili veľmi detailný akčný plán o bezpečnosti železnic. A v tomto pláne je uvedených mnoho rôznych aspektov, z hľadiska využívania železničnej siete a určite členské štáty by mohli mať záujem zoznamiť sa s týmito systémami PNR, ako by sa uplatňovali pri železničnej doprave. Myslím, že to je všetko k otázkam o PNR. Ďalej, prvým. Takže je tu jedna detálna otázka a dúfam, že ju správne chápem o dopade príjmu na tie posledné e, zmeny v rámci ochrany dát v Európe. Poprvé, to existujúce rozhodnutie, prímske rozhodnutie, obsahuje aj požiadavky na ochranu dát zo strany členských štátov, čo teda štáty musia plniť. A dúfam, to, teda, že to členské štáty aj plnia. A myslím, že pani Sargentina na to poukázala a dúfam, že to správne chápem. Smernica o policii je v tomto relevantná, že do roku 2019 by komisia mala prísť aj s novými aktmi, ktoré potom musia upravovať a tak ďalej a tak ďalej, aby sa zhodnotila potreba zladiť ich s touto smernicou v súvislosti s príslušnými návrhmi, ktoré zohľadnia tieto aspekty. Áno, budeme za tým smerom uverať, budeme to sledovať pozorne. A sú tu ešte aj ďalšie plány e, z hľadiska aktualizácie a modernizácie siete. A budeme sa snažiť e, splňať aj tie najnovšie požiadavky ustanovení o bezpečnosti sieti. No, prečo je to ale také ťažké? Myslím, že to je ťažké preto, lebo požadujeme od členských štátov, od e, členských štátov, aby robili to, čo predtým nerobili. Hej? Tak sme sa dohodli, že tieto veci by sa mali udiať a ja určite mám veľký záujem o to, aby sme poskytovali členským štátom podporu aj pri týchto témach, ktoré majú dlhodobý charakter a týka sa to aj vynakladania finančných prostriedkov EÚ Čiže sú tu tie prúmské peniaze, niektorí to využili, niektoré nevyužili tieto fondy. E, napríklad niekto to využil na PNR, niekto nie, ale určite tieto peniaze tu budú a budeme ich aj naďalej využívať. A dúfam, že členské štáty e, využijú tieto peniaze a že ich efektívne budú využívať. Tam, kde to bude potrebné, tak zahájime príslušné konania pre porušenie, aj keď niekde už teda prebiehajú takéto konania. Niektoré členské štáty už e, si to uvedomujú a niekde to nastalo, už proste posnuli sa vpred tieto procesy a niekde nie. Pokiaľ ide o aspekt PNR a porušovanie postupov a predpisov, no budeme písať takéto e, listy o konaní pre porušenie niektorým členským štátom. A samozrejme budeme vás e, aktuálne informovať aj o situácii v súvislosti s týmito krajinami a ako od nich vyžadujeme, aby sa zodpovedali za svoje prístupy k tejto veci. A posledná vec, posledná... Aha, ešte sú tu dve posledné otázky. Dúfam, že e, vám jedno spomôžem a druhá asi je troška ťažšia. Myslím, ale myslím, že kolega Avramopoulos ešte príde dnes poludím, pravda? Mhm. A je tu určite e, tá, ten fakt, že vám určite písomne vyjadrím odpoveď na jednu z otázok. No ale je tu aspekt víz. Pani Gomez, už v minulosti ste sa ma pýtali na otázku občianstva. Naše obavy vyplývajú skôr z aspektu bezpečnosti. Pokiaľ je o praktické kroky z oblasti politiky alebo politických koncepcií, tam to nie je až také jasné. Kolega Avramopoulos určite bude vedieť k tomu tiež povedať svoj názor, prípadne aj ďalší kolegovia. Možno aj lepší, e, lepšiu formu odpovede nájde, než dokážeme my dnes v tejto chvíli. A nakoniec tu bola otázka o e, dezinformáciách. Toto je nesmierne e, dôležitá výzva. Myslím, že je to práve veľmi dôležitý aspekt hľadiska bezpečnosti. Hlavne je to veľmi dôležité aj z hľadiska blížiacich sa volieb v Európskom parlamente na budúci rok na jar. Ale myslím si, že ak sa pozrieme celkovo na ten historický vývoj na oboch stranách Atlantiku, tak treba sa náležite pripraviť na možnosť, že niekto sa pokúsi zasahovať do volieb v Európskom parlamente na budúci rok na jar. Preto sme vytvorili e, v podstate také dve línie práce. Jednak to bude aspekt, ktorý sa venuje bezpečnosti volebného procesu, ja a plus eh, Franz Timmermans budeme organizovať od teraz až do novembra eh, príslušné aktivity, ktoré budú pripravené pre ľudí eh, zaangažovaných na voľbách z hľadiska bezpečnosti. o to, aby si zdieľali tie princípy ochrany. A chceme zabezpečiť, že všetci tí, ktorí sú zodpovední v rámci EÚ, aby dokázali byť patrične informovaní a aby dokázali veľmi pružne eh, reagovať, ak nastane situácia, aby proste stiažili možnosť zahovania, respektíve prípadne aj útokov do systému. Zároveň, a to je troška širší aspekt, ale tiež to súvisí so zasahovaním do volieb, naštartovali sme druhú líniu aktivít a to je v podstate mm, riešenie dezinformácií alebo boj proti nim aj s koľkom sme momentálne e, vytvorili, alebo vytvárame kódex praxe pre zainteresovaných, ktorý by mal posilniť transparentnosť, vysledovateľnosť a zodpovednosť, pokiaľ ide o správy. Pretože tam je určite priestor, tam sa dá urobiť viac, aby ľudia mohli e, byť kritickými užívateľmi sociálnych sietí napríklad. Takže aby každý mohol zhodnotiť, či niečo pokladá za pravdivé alebo nie. Či je to sponzorované, či sa to platí a tak ďalej. Aby bolo možné rozlíšiť, e, e, čo je, čo je ozaj skutočne originálny materiál a čo nie je. A Budeme teraz spolupracovať aj s príslušnými veľkými internetovými platformami. A bude tu potom priestor, aby ľudia kladli viac otázok. Napríklad sa to týka aj Facebooku. Minulý týždeň sme už s nimi niektoré veci pertraktovali. Nejaký pokrok sa dosiahol, ale ešte on nám ostáva dosť veľký kus práce. Začali sme do, na dobrovoľnej báze, ale chcem povedať, že ak sa nám nepodarí dosiahnuť pokrok na dobrovoľnej báze, tak potom budeme musieť eh, hľadať iné opatrenia, aby sme zabezpečili transparentnosť a boj proti dezinformáciám. Dúfam, že som vám svojimi vyjadreniami niečo objasnil. Ak to nebolo dostatočné, tak vám tieto informácie rád doplním. Ďakujem pekne. Pani Sipel sa ešte chcela niečo spýtať? Áno, ak by bolo možné. Mm, pán komisár, v určitej časti eh, vašich vyjadrení ste sa zmienili teda o tom, že to bolo akoby troška zahmlené. Všetko to znelo krásne, ale eh, pokiaľ ide o vecný obsah, ako by mi tam chýbal. Takže či potrebujeme viac alebo menej bezpečnosti, povedali ste, že to nie je vaša úloha rozhodnúť. Toto potom sa schyluje k dosť nebezpečnej debate. Neviem, či je to len jazyková záležitosť. Nie tu o, o to, nejde tu o to, či je viac alebo menej bezpečnosti, ale otázka je, či potrebujeme nové opatrenia na to, aby sme chránili našich občanov. A keď budú tieto opatrenia uvedené tak potom e, by ich mala verejnosť e, vidieť, že sa uplatňujú v jednotlivých krajinách. Čiže ide o praktické vykonávanie toho, čo je na stole, čo je tu napísané v tých materiáloch. Takže členské štáty by sa potom mohli o to oprierať. Ale vidíme, že členské štáty to nevyužívajú a príslušné orgány, napríklad orgány na presadzovanie práva, policie, možno nemajú dosť e, technického vyjavenia alebo peňazí. Takže v podstate e, vidím to v Nemecku, tu nemusia byť práve nové opatrenia, ktoré by to mali riešiť. A keď hovoríme o PNR, tak ste nejaké veľmi konkrétne informácie neuviedli. Takže chcem sa spýtať, kto sú tí ľudia, kto konkrétne e, tam funguje v tejto skupine, ktorá pracuje na tejto téme ale chcem sa spýtať aj to, že či tam je niekto, na koho sa zameriava radar pozornosti, či sú nejaké podozrenia, respektíve či sa podozrenia potvrdili. A či tieto výsledky nakoniec povedú k tomu, že ľudia budú odstíhaní a postavení pred súd. Takže môžete nám k tomuto dať nejaké informácie? A potom, pokiaľ ide o dezinformácia, fake news, falošné správy, myslím, že to je otázka takého všeobecného prístupu. Nestačí to tak, keď sa všetko len tak vymaže z internetu? Napríklad, čo sa týka eh, kampane o Brexit, tam bola kampaň Eh, UKIP a Faraža. To by sme mohli popísať ako dezinformácie alebo fake news, ale ako sa s tomu postavíme, možno pokiaľ sa niečo také ešte stane, tak môžeme pánu Faražovi eh, zakázať hovoriť, ale budeme to vymazávať z internetu, ako sa k tomu postavíme. A myslím si, že sme tam ešte nenašli úplne najlepšie riešenie. Potrebujeme ešte diskutovať, ako sa k tomu postavíme a ako posilniť demokraciu našich občanov, aby sme to zlepšili, aby sme takéto veci mohli kriticky vidieť. Ďakujem. Bola tu jedna otázka, ktorej sme sa ešte nedostali, ale ešte skôr ako sa k nej dostaneme. Eh, nechcela som vyvíjať nejaký, navádzať na to, aby sme vyvíjali nejaký neúmerný tlak na Európsky parlament alebo niektoré skupiny, ale boli sme takí, ktorí to robili. Pamätám si dve tlačové správy, ktoré boli zverejnené jednou zo skupín v tomto parlamente, ktoré boli veľmi špecifické, nechutné, lebo naznačovali priame prepojenie medzi našim správaním pri hlasovaní a um, teroristickými útokmi. To bol ten typ tlaku, ktorý bol vtedy vykonávaný, ale to som nespojila s vami osobne. Ale to, čo chcem povedať, to e, nie sú dve, ale osem členských štátov, ktoré už vlastne implementovali tú policajnú smernicu, tak povediac Znamená to berúc do úvahy tú dôležitosť toho, teda síce, že táto policajná smernica má byť tou protiváhou voči všetkým e, ostatným typom zberu údajov, že ste okamžite spustili konanie o porušení proti tým ostatným 22, lebo aj o príme ste hovorili, že chcete pomôcť členským štátom implementovať to, ale znie to trošku ako keby um, <laughs> také, také, také postavanie, lebo nedostávate známku za úsilie, dostávate známku za výsledky. A členské štáty si samej schválili nejaké ciele, nemali by dostať viac času. Jednoducho mala by začať konanie o porušení, aby sa konečne spametali. Áno, v prvom rade chcem povedať, že nechcem nejako naznačiť, že vy to spájate, to nie je naša práca a chcem rád zodpovedať na vašu uh, druhú otázku, áno, jednoznačne spochybniteľne áno, budeme písať v budúcich týždňoch cez letnú prestávku všetkým tým členským štátom, ktoré nás ešte neinformovali o transponovaní e, týchto smerníc. To je tá istá logika, ktorá to platí, lebo tá, ako som už hovoril, e, platí aj pre ostatné agentúry, ktorým sa venujeme. A toto je ten bod, ktorý, ktorému sa budeme venovať. Ešte k pani Sipl, veľmi zbežne. Prebieha tu diskusia o adekvátnej miere bezpečnosti. To nie je pre mňa na to, aby som to opravil, ale na to musíme pracovať my eh, v, v rámci toho procesu, ktorý je legislatívnym procesom. A eh, tu, tu musíme robiť aj spolu s radou. Ja eh, som sa naozaj nesnažil nejakým spôsobom vytýčiť nejakú adekvátnu úroveň bezpečnosti, pretože vždy e, sa snažím e, vlastne meniť ten spôsob, ako ľudia o absolútnej bezpečnosti a znižovania, znižovania rizika. Podľa mňa to nie je užitočný ani zmysluplný spôsob, ako máme spájať naše systémy. Nikdy nedokážeme vytvoriť absolútnu bezpečnosť voči týmto rizikám ani nemôžeme zabezpečiť nulové riziko, tak preto sa nemôžeme tváriť, že to je to, čo robíme. To, čo môžeme spraviť, je, že budeme spolupracovať a budeme identifikovať oblasti, kde môžeme prijať konkrétne kroky preto, aby sme znižovali ten priestor, kde teroristi alebo iní, e, ktorí nám chcú ubližiť, môžu konať. A to je v podstate celá logika tých krokov, ktoré sme príjmali a e, ktoré boli postavené na tom, aby sme bojovali proti tým nástrojom, ktoré oni majú pre zneužívanie informácií a všetkého ostatného. Informácie sú kľúčovým nástrojom v tejto práci, ktorý nám umožňuje zabezpečiť adekvátnu ochranu. A to je práve to, k čomu ma vy nabádate pravidelne a správne robíte, aby sme držiteľov informácií naozaj v tomto smere ehm, dôslednejšie kontrolovali. A E, úroveň diskusie o tom alebo onom stupni bezpečnosti, viete, to len vedie k takým sterilným výmenám názorov, ku ktorých, ktorých sa chcem vyhnúť. Ja chcem prakticky prispieť k tomu, aby sme obmedzili priestor, v ktorom nám môžu teroristi obližovať a chcem, aby, sme, aby naša odolnosť bola e, väčšia, vyššia, aby sme boli ťažšie zasiahnutelní, aby sme, kom, aby sme znemožňovali, marili a komplikovali závažnú trestnú činnosť a to je práve ten duch alebo ten celkový cieľ, ktorý by sme si mali osvojiť, aby sme eh, prijali konkrétne praktické kroky. Môžeme o nich diskutovať, o každom jednom kroku, ale čo sa týka ešte PNR. Pozrite, PNR um, ehm, si žiada nových ľudí, tých ľudí, ktorí tu, uh, teda PNR identifikuje nových ľudí, práve preto, lebo to identifikuje nové schémy, nové vzorce a dokážeme nájsť formát, v ktorom môžeme hovoriť aj o konkrétnych prípadoch. Ale môže sa stať, že ešte aj predtým vám budeme vedieť poskytnúť nejaké informácie o prípadoch, ktoré využili PNR, ktoré išli až na prokuratúru. O tom ešte neviem, ale dovolte mi to prešetriť a zistiť. Ale aktívne privítam možnosť, aby ste aj vy vytýčili stretnutie, kde môžeme hovoriť o konkrétnych prípadoch, pretože to nám pomôže všetkým, aby sme opäť e, toto mohli zakotviť alebo oprieť o praktické príklady. A ešte k dezinformáciám. O tom budeme môcť hovoriť ešte aj neskôr, ale e, prišli sme už k definícii dezinformácie. Je to v oznámení, ktoré sme zverejnili začiatkom tohoto roka. Je to vlastne o cielenej zavádzajúcej informácii ktorá je vytvorená tak aby dosiahla ekonomický alebo politický, e, politický dopad um, sú opatrenia, ktoré voči tomu môžeme príjmať, ale absolútne nehovoríme o cielenom cieľení e, vlastne zameriavali sa na konkrétny obsah aby sme spochybňovali, či sú alebo nie sú pravdivé a aby sme odstraňovali tieto informácie. To nefunguje. To nefunguje a rozhodne to nemá zmysel. Čo my hovoríme je, že môžeme prijať kroky preto, aby sme zvýšili transparentnosť, zodpovednosť, e, a, a to sú tie nástroje, ktoré umožnia občanom a užívateľom týchto e, informácií, aby si oni sami urobili úsudok a aby boli lepšie informovaní a kritickejšie hodnotili to, čo vidia. Takže bojo, teda téma boja proti dezinformácii je niečo úplne odlišné ako tá práca, ktorú robíme pri e, lokalizovaní a identifikácii teroristického obsahu online. Ak je to teroristický obsah, ktorý sa zdieľa v Európe, vieme, o čom hovoríme, vieme, čo to má byť, vieme, že takýto obsah môže byť identifikovaný a jasne pomenovaný. A práve preto môžeme proti takémuto obsahu konať. A to práve na základe jeho ilegality. To nemôžete robiť s dezinformáciami, ani to nenavrhujeme. Takže prosím, nezmiešavajme tieto dve kategórie. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli aj za túto rozsiahlu výmenu názorov. Tým sa dostávame na záver dnešnej dopoludnejšej časti. Ešte sme to skončili o pár minút skôr. E, máme čas o jednu kávu navyše.